Bene, iniziamo la nostra riunione. Začneme s našou schôdzou. Predtým, než začneme našu prácu, vám chcem pripomenúť, že v program schôdze máte iba v zložkách poslancov. Chcel by som zdôrazniť, že program schôdze bude prijatý bez akýchkoľvek zmien. Chcem takisto pripomenúť, že to stretnutie, ktoré sme si stanovili na zajtra po obede, je zrušené a preto náš výbor sa stretne dnes ráno, dnes po obede a zajtra po obede. Tiež chcem pripomenúť, že jedno mimoriadne stretnutie sa bude konať pondelok 24. februára v Štrásburgu od 19. do 20, 21. kde budeme hlasovať o Telekome, o správe kolegy Nedelka Castillo. Pán Langen má slovo. Pani predsednička, mám jednu poznámku k rokovacím poriadku, ak dovolíte. Zajtra vyprší lehota na pozmeňovacie návrhy k smernici o zabraňovaní plastickému odpadu. Zajtra teda vyprší táto lehota a dnes chce gestorský výbor ENVY už o tom rozhodnúť. Myslím, že je to e, veľký prejav nerešpektu ostatným parlamentným kolegom. Mali by sme v mene nášho výboru protestovať. Je predsa nepriateľné, aby iba preto, že spravodajkyňa je zo skupiny zelených a, a už nekandiduje, že spôsobuje takú hektiku, ktorá je úplne nepriateľná, neprimeraná. To po prvé, ďalej po druhé. Na moje veľké potešenie, pani predsednička, sme včera dostali oznám od sekretariátu, že do zajtra sa pozmeňovacie návrhy môžu predkladať iba v angličtine v našom výbore. To je naozaj úplne neuveriteľné, ako sa tu postupuje. Je to úplný prejav ignorancie a nedostatku rešpektu k poslancom by eh, ako sekretár predsa nemáte právo rozhodovať o tom, ako my budeme prekladať naše návrhy, v akom jazyku. Sekretariat toto musí stiahnuť, toto svoje rozhodnutie, tento oznam, pretože je to nepriateľné. Prosím, aby sa toto vzalo na vedomie. Grazie, kolega. Ďakujem pekne Pani, pán kolega Lange, absolútne súhlasím s tým, že tento spôsob e, postupu nie je akceptovateľný a teda okamžite posielame list kde budeme protestovať opätovne proti tomuto rozhodnutiu na výbor Envy a takisto s tým oboznámime tých predsedov ktorých sa to týka ohľadom tejto situácie. Ďalej teda začneme s našou prácou dnes ráno. Tu máme po našom boku generálneho riaditeľa Roberta Jana Smica, ktorý nás bude informovať o aktuálnom stave programu našej veľkej minulá minuloročnej agendy Horizont 2020 a po svojom úvode budeme mať možnosť takisto aj o tom diskutovať, prípadne dotazovať sa, vymieňať si stanoviska. Nech sa páči, pán Smith, máte slovo. Thank you very much. Eh. Ďakujem, pani Sartori. Dobré ráno všetkým. Ďakujem za to, že dostávam príležitosť vyjadriť sa v krátkosti k aktuálnemu stavu uplatňovania programu Horizon 2020, ako ste viete. Spustili sme prvú výzvu na návrhy ešte polovici decembra. Myslím, že by bolo vhodné, aby zo strany komisie sme vás informovali presne o tom, ako implementujeme tento pracovný program. Po tejto prvej výzve, ako plne zohľadňujeme a berieme do úvahy vaše poznámky a pripomienky, na ktorých trváte. Ak dovolíte, vo svojej krátkej prezentácii sa teda vyjadrieme k viacerým témam, na ktorých parlament trval aby som naozaj preukázal, že zo strany komisie sa plne držíme medzi inštitucionálnej dohody, ktorá bola prijatá v veci Horizontu 2020 a že v plnej miere sa držíme politickej dohody medzi radou a parlamentom. Horizont 2020 bol veľmi dobre prijatý. Môžeme byť hrdí na toto naše spoločné úsilie. Mnohí z vás sa zúčastnili toho úvodného podujatia vo vašich členských štátoch. Pán Royl sa zúčastnil podujatia v Nemecku a prebehli aj mnohé iné podujatia, na ktorých sa zúčastnili zastupcovia vášho výboru. Horizon 20, 2020 si teda získal veľmi dobré prijatie na strane výskumníkov, aj v súkromnom, aj v verejnom sektore. Taktiež ho prijali veľmi dobré organizácie občianskej spoločnosti, teda mimovládky. Naozaj sa to vníma ako obrovský krok vpred. Myslím, že je to do veľkej miery aj vďaka našej spolupráci medzi parlamentom, radou a komisiou vo vytváraní tohto programu. Podarilo sa nám e, taktiež dosiahnuť zvýšenie rozpočtu, možno nie tých 100 miliárd, e, o ktorých žiadal parlament, ale predsa dosť značné zvýšenie. A myslím, že je to dosť dôležité aj politické posolstvo, pretože veda a výskum a inovácie sú jedinou častou e, kráteného rozpočtu, ktorá bude naďalej rásť. A to je aj zásluha vášho výboru, ktorému veľmi záleží na vede a inováciách. A myslím teda, že je dôležité zúrazniť, že aj keď sa rozpočet kráti, veda a inovácie sa nebudú financovať menej. Chceme, aby sa e, viac e, a hodnotnejšie využívali výsledky vedeckých výskumov. Je to obsahnuté konkrétne v stratégii. Máme taktiež zabezpečené zjednodušenie celých postupov a taktiež chceme uh, inovatívne pristupovať k malým a stredným podnikom, aby sa aj tie zúčastnili tohto programu. Ak dovolíte, pani Sartori, chcel by som eh, v rýchlosti prejsť jednotlivé body, ktorým vy tu vo výbore pripisujete veľký význam. Začal by som, ak dovolíte, iniciatívou, ktorú podporuje Christian Eller a ide o zrýchlené inovácie dohode o horizonte 2020 e, sa jasne uvádza, že by mal byť v tejto veci pilotný projekt. E, v roku 2015 tento pilotný projekt naozaj prebehne. Aj v roku 2016 z našej strany <coughs> sme nečakali až dovtedy. Okamžite sme zorganizovali seminár 16. decembra, aby sme už e, určili konkrétny obsah tohto pilotného projektu. Christian Eller sa do tohto aktívne zapája. Mali sme tam aj viac ako 30 účastníkov naozaj sa chceme držať nášho prísľubu, chceme um, pričleniť túto sumu 30 miliónov z celkovej sumy 200 miliónov. V tomto smere teda sa držíme e, dohody a už sme prijali aj prvé konkrétne kroky v tomto smere. Ďalej, e, zo strany parlamentu ste trvali tiež na konkrétnych e, nástrojoch pre malé stredné podniky, e, väčšieho financovania pre malé stredné podniky a taktiež e, väčšej pozornosti celkovo týmto subjektom. Pán Lambert sa vyjadril, že by sme mali vytvoriť agentúru, ktorá sa bude konkrétne toto zaberať, nemala by sa to rozdielovať medzi rôzne agentúry. Komisia sa vyjadrila však, že toto nie je v právomoci parlamentu. V tomto má rozhodovaciu právomoc komisia a my sme sa naozaj rozhodli, že vytvoríme e, špeciálnu agentúru pre malé stredné podniky. Teda v tomto smere sme plne vyhovali požiadavke parlamentu. Konkrétne e, pána Filipa Lamberca, aby sa teda vytvorila konkrétna agentúra pre malé stredné podniky, ktoré majú naozaj špecifické potreby. A v prvých e, výzvach už venujeme veľkú pozornosť malým a stredným podnikom Zhruba 516, 516 miliónov sa už e, vyčlenilo na tieto nástroje v kontexte víziev v rokoch 2014 a 2013. Teda vnímame to ako prioritu, dúfame, že sa podarí z toho urobiť úspech e, a berieme do úvahy aj to, čo naznačil parlament, čo sa týka e, percentuálneho podielu celkového rozpočtu, ktorý sa má vyšleniť pre malé a stredné podniky. Taktiež si spomínam, že v diskusiách parlament trval na tom, aby sa zohľadnili aspekty energie, že energie si zaslúži viac pozornosti. A tu okrem iného Rera Madurel, Jean-Claude Turmes, ale aj pani Herceg napríklad trvali na význame výskumu v energetike. Taktiež sme spustili eh, výzvu v decembri tejto veci, aby sme to tiež vnímali ako prioritu. My sa rozhodne držíme e, toho rozpočtového delenia 85% a 15%. E, viete, aké boli vaše požiadavky, e, čo sa týka rozdelenia medzi nefosilné a fosilné palivá. Teda z našej strany naozaj plne dodržiavame túto dohodu a taktiež chceme budovať verejno-súkromné partnerstvá <coughs> zamerané na palivové články a na vodíkový pohon. A v tomto kontexte vôbec nezabúdame ani na trhové aspekty a taktiež ten 15-percentný cieľ, ktorý e, sme si stanovili v tomto smere, sa už snažíme ho plniť a pamätali sme na to aj v tej prvej výzve na návrhy. Dlho sa diskutovalo o širokej účasti a jeden z prvých autorov stanovisk v tomto smere bol pán Royal a aj tu e, sme tomu pripísali prioritu vo forme týmovania, tweeningu a taktiež posilnenia národných kontaktných miest a pracovisk. Teda to šírenie chceme poňať naozaj veľmi seriózne a na jar chceme zorganizovať e, schôdzu na vysokej úrovni, aby sme sa ďalej venovali téme prehlbovania, ako preklenúť tú vedomostnú priepasť v Európe. Vnímame to naozaj teda ako veľkú prioritu a veľmi <coughs> s veľkým záujmom sme sa dozvedeli, že už sú podpísané dohody o spolupráci medzi špičkovými pracoviskami v Európe, a konkrétne pozitívne výsledky a to je naozaj veľmi povzbudivé. Teraz z tohto eh, pohľadu toto prehlbovanie, rozširovanie je naozaj má dostatočnú pozornosť. Pán Fanny je taktiež trval na prepojení na mm, štrukturálne fondy a na fondy súdržnosti. My chceme zabezpečiť toto prepojenie taktiež ďalšími programami, ktoré prebiehajú na um, úrovni EÚ. Ďalej, vedecky zameraná spoločnosť, e, toto vníma váš výbor tiež ako veľmi dôležité. Vy ste tomu pripísali a navrhli tiež rozpočtovú položku konkrétnu. Aj tu sme v prvej fáze návrhov, e, ktorú sme spustili v polovici decembra. Vnímame to tiež ako prioritu. Už sme zverejnili štyri výzvy v tejto oblasti. Teda aj z tohto pohľadu sme na dobrej ceste, pretože s vami súhlasíme, že vzdelávanie v oblasti vedy je naozaj e, veľmi dôležité. E, ďalej spoločenské vedy a humanitné vedy. Aj o tom sa diskutuje pani Pilar del Castillo a Vicky Ford, e, ale aj ďalší naznačili, že bez spoločenských vied, bez toho, aby boli plne začlenené, sa nám nepodarí vysporiadať sa s výzvami našej spoločnosti. Teda my tomu pripisujeme naozaj veľký význam, aby sa zakotvili aj spoločenské a humanitné vedy do tejto oblasti ešte stále sa nám to plne nepodarilo, to poviem celkom otvorene, už sme zaznamenali ste výrazné kroky vpred, ale ešte stále to nie je úplne dokonalé. Máme už prvé výzvy, ktoré sme vypísali v oblasti napríklad zdravotníctva, dopravy a ja by som povedal, že dokonca aj v druhej fáze týchto víziev sa budeme venovať aj tejto téme. Aj tu sa teda snažíme plniť eh, naše sluby, ale ešte stále tam nie sme ďalej. Otázka rodových aspektov, eh, na to tiež poukazovali mnohí z vás, aby sme zdôraznili eh, rodovo súvisiace témy. A to musím upozorniť, že naozaj my tomu venujeme pozornosť na komisii a pre poradné skupiny, ktoré vytvárame, sme nestanovili cieľ vo výške 40 ale až 50 a podarilo sa nám presadiť to, že naozaj polovica členov týchto poradných skupín e, budú ženy, ktoré budú zastupovať výskum e, súkromný verejný sektor. Je to zaujímavé, pretože pôvodne sa tvrdilo, že sa to nepodarí, e, že sa nepodarí ani tých 40%, a nám sa pritom podarilo až 50%. Myslím teda, že je to dobrý e, znak. A taktiež to jasne dokazuje, že komisia plní svoje záväzky a preto veľmi ochotne prídem kedykoľvek um, o to požiadate a budem vás informovať o tom, že my naozaj plne uplatňujeme to, čo sa dohodlo s vašim výborom. E, taktiež je tu ďalších viacero rodovo súvisiacich tém a môžem vás ubezpečiť, že v každom jednom návrhu, ktorý dostávame, sa uchádzači musia vyjadriť, ako chcú zohľadniť rodový aspekt. To je novinka a je to veľmi dôležitá významná novinka, aby sa zmenilo zmýšľanie celého sektora. E, čo sa týka návrhov Terezy Madurela Briekavajo, Cavajo, e, tie žiadali o vytvorenie vedeckého panela pre zdravie. E, s týmto bojujeme už dosť dlho, aké má byť zameranie, aké majú byť ciele. Už sme mali jedno stretnutie, koncom tohto mesiaca bude ďalšie stretnutie. Aj v tomto teda zaznamenujem istý pokrok, ale téma je to o niečo zložitejšia som si však istý, že aj tu sa nám podarí e, dosiahnuť stanovené výsledky ďalej zjednodušovanie. E, to bolo leitmotívom celého programu Horizon 2020. A myslím, že všetci tak, ako tu sedíte, ste žiadali o zjednodušenie musíme upustiť od mikromanažmentu na strane komisie, musíme vychádzať vzájomnej e, dôvery a taktiež z jednotného mechanizmu financovania, z rýchlejšieho reakčného času Pamätám si, že pani Kavajo uviedla konkrétnych 53 bodov a my sme eh, to bod po bode prešli a všetky sme ich splnili. Teda v tomto smere naozaj sme plne v súlade so pravidlami zjednodušenia. Isté, že problémy sú, eh, tak ako to býva zvykom v eh, tých detailoch, veľmi pozorne sa snažíme naozaj zjednodušiť aj prístup k programom, a snažíme sa aj dodržiavať stanovené platné pravidlá, ktoré sú naozaj nevyhnutné na dosiahnutie výrazného zjednodušenia. Teda aj v tomto smere plníme naše záväzky. Toľko teda v skratke, pani Sartori. Nechcem vás príliš oberať o čas. Chcem vám aj jasne eh, povedať, že na strane komisie naozaj v plnej miere dodržiavame našu dohodu. V tomto kontexte by som ešte chcel spomenúť e, nielen jednotlivé body, ktoré som už uviedol, ale isté, že aj tú vlajkovú iniciatívu, e, konkrétne e, Rada pre výskum. Podarilo sa nám takmer zdvojnásobiť financovanie tejto rady. Pani Angelika Nibler si na to iste veľmi dobre spomína. Ona sa totiž angažovala v tom predchádzajúcom programe a presadovala túto veľmi prestížnú iniciatívu, ktorá dospieva postupne a má e, navýšený aj rozpočet takmer 15 miliard eur. Aj tu sme teda e, plne v súlade s dohodou, ktorú sme prijali s parlamentom. Mohol by som ešte pokračovať, mohol by som spomenúť o mnoho viac a ďalších vecí. A nimi by som dokázal, že naozaj to držíme politickej dohody. Ale taktiež je dôležité, aby sme mali možnosť e, aj predstúpiť pred vás a presvedčiť vás o tom, že naozaj sa držíme našej eh, dohody, ktorú sme prijali spolu s vašim eh, výborom a s parlamentom. Ďakujem. Grazie. <clears throat> Ďakujem. Pánovi generálnemu riaditeľovi. A teraz otváram priestor na pripomienky kolegov. Tí, ktorí už sa zapísali na zoznam, je to pán kolega Fanning Steuroj ako prvý a potom ďalší budú mať slovo. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len niekoľko poznámok. Napríklad, čo sa týka pladeb za prebiehajúce obdobie. Eh, podstate to, ten prechod z predchádzajúceho programu a predočného finančného rámca na tento rámec, to prechodné obdobie je veľmi krátke. A zdá sa, že otázky prenosu pladie vyvolávajú problémy. Ja by som chcel viac informácií o týchto otázkach. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme musieť odpovedať ľuďom, ktorí majú otázky práve o takýchto detailoch. A moja druhá otázka sa týka toho, čo ste povedali ohľadom agentúry pre malé podnikanie. budeme organizovať niečo úplne nové. Ja si myslím, že by sa veci mali dobre zorganizovať na úrovni členských štátov. Tam sa tie veci dejú, tam by sa mali aj takéto veci organizovať. Ak oni nič také niečo nevymysleli na úrovni členských štátoch, Neviem, či my máme niečo takéto vymýšľať na vyššej úrovni. A posledná vec. Hovoríte o spolupráci, o rozšírení spolupráce. Čo takto spolupráca medzi programami a programy regionálneho rozvoja? Nemohli by sme posilniť túto spoluprácu? Momentálne máme národné programy, ktoré boli predložené Eh, robia sa dohody medzi partnerskými členskými štátmi alebo družobnými členskými štátmi. Chcel by som si vypočuť váš názor. Blížia sa voľby, eh, robí sa aj vypočutie vo výbore pre regionálny rozvoj. Čo vy robíte ohľadom skvalitnenia týchto programov? Možno, že by ste mohli poslať odborníka k nám na vypočutie, ktorý by nám odpovedal na tieto otázky. Ďakujem pekne. A teraz má slovo kolega Prody. Grazie, presidente. Grazie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi Smysovi za jeho prezentáciu, ktorá je veľmi dôležitá. Hlavne kvôli tomu, že výskum a, vzdiela- a rozvoj sú takisto veľmi dôležité zložky. Najprv by som chcel uh, sa venovať témam zdravia a tej dôležitosti, ktorú sme tomu venovali, aj preto, aby sa nám podarilo znížiť náklady na lieky, ktoré častokrát dosahujú neskutočné a nedosiahnutelné limity. Preto aj výskum je veľmi dôležitý Napríklad vo výskume sú rôzne metódy, ktoré sú rôzne, ako kontrolovať lieky, ako zabezpečovať túto kontrolu, aby e, cena lieku nepresiahla určitú hranicu. Preto by som sa chcel venovať tomuto aspektu humanistického vzdelávania, humanistickej osvety a zdôrazniť, ako zmeny, ktoré máme pred sebou, by mali zohľadňovať udržateľnosť schopnosti vytvárať nehmotné statky, ktoré sú takisto veľmi dôležité pre naše prežitie. A ide o naozaj líniu, ktorá nám umožní rozvíjať okolo rôzne koncepty, ktoré zabezpečujú ľudskú dôstojnosť, ako aj spoločenské blaho, sú to nehmotné statky, ktoré sú minimálne tak dôležité ako hmotné statky. A preto ešte by som chcel zdôrazniť ďalší aspekt, pretože som bol veľmi zasiahnutý otázkami klimatických zmien a takisto aj škodami, ktoré klimatické zmeny vytvárajú. Preto by bolo potrebné zabezpečiť synergiu medzi výskumom energetikou a udržiavaním územia. Pretože toto môže byť veľmi dôležité pre to, aby sme mohli čeliť tejto situácii. A nakoniec by som vám chcel pripomenúť, ako pretože som počul určité ťažkosti, s ktorými čelia Joint Technological in, Inish a takisto aj určité eh, druhy technológií. Myslím si, že nemôžeme ošetriť eh, tieto aktivity, ktoré majú priemyselný charakter s tými lehotami, ktoré máme k dispozícii v rámci eh, Horizontu 2020. Je potrebné sa zamyslieť, preskúmať určitú časť tejto situácie z iného pohľadu. Ďakujem pekne. Teraz kolega, kolegyňa Prec. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že je tu pán rediteľ. Myslím si, že je dobre stretávať sa so strategickými partnermi Európsky parlament, výbor ITRE. My sme vašim strategickým partnerom a budeme na najbližšie roky. Súhlasím s tým, že sme dosiahli raz v rámci kapitoly 1 a aj pre výskum, ale v každom prípade ak porovnáme peniaze, ktoré sme mali s požiadavkou, ktoré sme mali, tak to nie je až také optimistické. A preto si myslím, že musíme úzko spolupracovať, snažiť sa zabezpečiť tie finančné prostriedky a dosiahnuť to, aby, keď budeme strednodobo hodnotiť viazočný finančný rámec, myslím si, že parlament sa jasne vyjadril, že chceme priniesť finančné prostriedky čo najskôr k tomuto dátumu, pretože inovácie a tie urychlené inovácie sú cestou, ktoré nám pomôžu dostať sa z krízy a preto to musíme robiť už dnes. Myslím si, že máme množstvo e, tém na diskusie o tom, ako financujú členské štáty výskum, ale moja otázka na vás nie. Ako môžeme zabezpečiť to, aby členské štáty sa nevzdali, neobmedzili svoje zdroje na výskum a ne dojili e, prostriedky na výskum z Bruselu. Čo môžeme spraviť preto, aby členské štáty sa viac zapájali, aby viac financovali do výskumu? Myslím si, že to je dôležité pre budúcnosť. Druhá otázka. Ako môžeme dosiahnuť to, že ak nebude dosť peňazí, môžeme sa vrátiť k pôvodným princípom. Namiesto diskusie o tom, ako si preozdeliť to málo peňazí, čo máme, ako sa môžeme zamerať na základné princípy eh, a ako ich budeme presadzovať. A na záver chcela by som vám len poblahoželať, pretože myslím si, že spôsob, akým doteraz riadite tento fond pre výskum, eh, to je veľký úspech, takže pokračujte. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz odozdávam slovo Patricii Latoja. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som takisto chcela poďakovať pánovi riaditeľovi za túto prezentáciu, hlavne za to, ako eh, eh, fungovala táto spolupráca s výborom Európskeho parlamentu. Veľmi som oceňovala takisto rýchlosť a takisto aj koherenciu eh, v rámci jednotlivých stanovisk, nielen pokiaľ ide o ten text, ale takisto aj o tie e, stanoviska, pokiaľ ide o princípy e, rôznorodé názory, ktoré e, spomenul Európsky parlament. A vzhľadom na to by som chcela predložiť konkrétnu požiadavku, pokiaľ ide o tú hlavnú víziu. Myslím si, že všetko sme už boli, poveda- boli povedali, vy ste takisto tiež koherentne toto odprezentovali, ale chcela by som niekoľko konkrétnych požiadaviek, ktoré sú výsledkom určitého pozorovania. Čo to znamená? Pozor, priestor eh, na to, aby sme príliš nefragmentovali eh, všetky tieto mm, oblasti, eh, pretože, ako už povedala kolegyňa, Horizon 2020 je jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii, ktorý môžeme použiť zo strany členských štátov, aby mohli prekonať túto fázu krízy, aby zabezpečili svoju produkciu. Takže pozor na to, aby sme, z toho, aby sme to príliš nerozdrobili. Všetky tie možnosti, ktoré máme k dispozícii a ktoré by následne mohli mať teda konkrétny dopad e, na e, tú produktivitu a takisto aj na celú spoločnosť. Konkrétne požiadavky teda. Myslíte si, že budeme schopní e, zaviesť také podmienky, aby sme mohli zabezpečiť informovanosť? Niektorý kolega povedal, že uh, už e, to robíme. Nie, my by sme chceli, uh, my máme teda už úlohu, ktorá možno nebola tá naša, že my teraz zabezpečujeme osvetu, šírenie, informácie ohľadom Horizontu 2020. V Taliansku som žiadnu takúto prezentáciu nezažila. Napríklad my sme veľmi E, my sme síce veľmi hrdý národ, ale na 7. rámcovom programe sme veľmi málo e, sa zúčastňovali. Ale teraz toto je už nová fáza a preto potrebujeme naozaj e, vzdelávať ľudí, o svetu šíriť, aby sme sa zúčastňovali lepšie. Tak zoberme si to, ako sú členské štáty zorganizované. Pretože keď im predkladáte určité návrhy, je potrebné najprv zabezpečiť zorganizovanie jednotlivých tých smerov, aby sme vedeli, kde zapísať tých ľudí, kde získajú informácie, kde ich môžeme nasmerovať. Teda ako toto všetko bude zorganizované zapracované, aby to fungovalo? To je prvá otázka. A potom, ako náhle teda toto bude odprezentované, ako to bude ďalej postupovať, ako bude to fungovať eh, hodnotenie, či to budú experti, alebo to bude outsourcované, alebo teda ako to bude eh, vyzerať. Musíme naozaj byť schopní aj tieto veci odprezentovať, pretože ľudia si nevedia predstaviť, že Európs- zástupca Európskeho parlamentu nevie nič o tom, ako eh, funguje táto vec. Takže tieto Viac menej by som sa obmedzila asi na toto, pretože ostatní kolegovia už dôraznili ďalšie dôležité body, ako je zdravie a tak ďalej. Takže chcela by som vedieť, aký bude teda vyzerať ten postup, aké budú tie možnosti spolupráce, pretože všetci síce poznajú Horizon 2020, malé podniky, stredné podniky, univerzity a všetci by mali byť na tom rovnakom východiskovom bode. Ďakujem pekne pani Latoja a teraz má slovo pani Nibler. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela najskôr poďakovať vám, pán generálny riaditeľ, za to, že ste prišli na našu schôdzu výboru dnes, až nás informujete o veľmi promptnom priebehu a naplňania Horizontu 2020. Je to veľmi dobrý začiatok a my môžeme takto informovať ďaká tomu aj našich voličov, že veci sa plnia, netrvá to celú väčšnosť, kým sa veci začnú uplatňovať v praxi, ale už sa robia prvé kroky. Myslím teda, že je to veľmi dobrá správa, ktorú môžeme posunúť aj ďalej. Ak dovolíte, ktorá by som vám položiť dve otázky. Jedna vlastne nadviaže na to, čo už povedala kolegyňa Toja. A súvisí to s otázkou organizačných úprav. Či ste urobili nejaké, nejaké takéto úpravy vo vašom generálnom riaditeľstve, čo sa týka e, administratívy alebo naplnenie týchto programov, či ste to presunuli na agentúry, alebo či to zabezpečujete sami. E, Netýka sa to len pre tých programov, len tých programov, ktoré sú s malými a strednými podnikmi. Tie majú svoju vlastnú špecifickú agentúru, ale pýtam sa skôr na naplňanie aj iných programov. Aj toto sa bude um, riešiť cez externú agentúru. Teda zaujímalo by ma, čo sa všetko takto presúva um, externe. A tiež sa chcem opýtať, na koho sa obracajú tie výskumné uh, strediska, tie univerzity a tak ďalej, na koho sa môžu obrátiť, je to priamo na vás alebo na nejaký externý subjekt. Ďalej druhá otázka sa týka obsahu samotného programu. Tu v parlamente sme diskutovali o afére NSA, o odpočúvaní a práve teraz sa dúfam ešte pred koncom tohto volebného obdobia podarí zmeniť smernicu o ochrane údajov. Taktiež sa venujeme otázke digitálneho vnútorného trhu, európskeho cloudu a taktiež v oblasti IKT a bezpečnostného výskumu máme relatívne vysokú sumu k dispozícii. A chcem sa vás opýtať, aké sú vaše konkrétne kroky, tak aby sme napríklad aj vo vzťahu z USA, vzhľadom na naše vlastné bezpečnostné štruktúry, na infraštruktúru, sa lepšie e, e, mohli snažiť e, zabezpečiť nezávislosť nášho digitálneho sveta, nášho digitálneho prostredia, tak aby sme mohli ubezpečiť našich voličov doma. Ja často cestujem v mojom regióne, ľudia sa na mňa obracajú, pýtajú sa, čo sa s tým robí, čo sa vytvára, ako sa môže zabezpečiť čo miera bezpečnosti našich dát a celkovo našich občanov. Fomper. Kolega Johnson. Ďakujem pekne. A ďakujem aj pánu rejteli Smithovi a kolegom za vynikajúcu správu. Ďakujem aj za dobrú spoluprácu, ktorú sme mali počas diskusí o prioritách pre Horizon 2020. Pro všetkým na úvod by som sa chcel poďakovať za vašu správu a za tie diskusie o rodových aspektoch že napriek tomu, či už my alebo niekto iný si myslel, že sa nedá tie veci vylepšiť alebo zabezpečiť väčšiu rovnosť, myslím, že 50% je veľmi dobrý výsledok. Som veľký optimista ohľadom budúcnosti programu Horizon 2020, ale mám nejaké otázky, nie preto, že by som chcel kritizovať, ale preto, že by som chcela, aby sme to ešte vylepšili. Takže prvá otázka sa týka malých a stredných podnikov nástroj pre Eurostar a malé stredné podniky, o ktorých teraz diskutujeme, ako môžu sa navzájom tieto dva programy viac doplňať? To je jedna otázka. Či by to teda bolo možné. A druhá, pán Nesteroj veľmi dobre prepojil štrukturálne fondy a Horizon 2020, ale No, niektoré členské štáty dávajú väčšiu prioritu <clears throat> činnosti v štrukturálnych fondoch e, cez e, väčšie kompenzácie, pretože situácia pre mnohé firmy je ťažká. A dokonca ani nejdu až tak ďaleko, ako by sme my chceli, čo sa týka inovácie a výskumu. Ak by ste nám mohli poskytnúť aktuálne informácie o týchto veciach, samozrejme, áno, súhlasím. Malo pretože to spadá do kompetencie členských štátov a myslím si, že aj my môžeme byť proaktívni na úrovni Európskeho parlamentu. A potom ešte jedna otázka ohľadom podnikov a súkromného sektora, pretože tie, tí sú veľmi aktívni a ešte stále majú zdroje na to, aby boli aktívnejší a spolufinancovali výskum a inovácie. Môžete nám uviezť nejaké aktuálne informácie, pretože Súkromný sektor bol veľmi silný a mal jednoznačné vyjadrenia o tom, že by mohli kofinancovať tento projekt. Ešte stále tieto nálady v súkromnom sektore prevládajú alebo nie? To je moja otázka. Takže som optimista, čo sa týka budúcnosti a čo sa týka súkromného sektora. Hovorilo sa tu o rozšírení. Som zo Švedska, vo Švedsku aj v iných členských štátov vieme, že výskum je prepojený na inštitúcie v našich krajinách, ale viem, že sú možnosti aj iné, pretože hovoríme o výskume, inováciách a prepojení na trh. Takže budú tu takéto možnosti pre celú Európu rozšírenia takejto spolupráce? Ďakujem. Grazie, Laura. Ďakujem pekne. A teraz viac menej sme sa dostali do polovice nášho zoznamu rečníkov, takže tým pádom sa odovzdávam slovo pánovi riaditeľovi Smithovi, aby mohol zodpovedať na prvú časť týchto otázok. Nech sa páči. Thank you very much. We do it in... Ďakujem pekne. Áno, spravíme to takto v dvoch kolách. Pán Nestoroj hovoril o otázke e, zálohových platieb. Tá situácia je naozaj dosť hrozivá, pretože to poznáte veľmi dobre a aj pani Hercog, aj pán Oldy vedia, že rada systematicky krátila zálohové platby. A to znamená, že sme na záver z preslaveného programu 7, máme obrovské záväzky, ktoré nie sú pokryté platbami. A vytvárame si v podstate obrovské more tých platieb, ktoré nie sú vyplatené. Bude to asi 1,1 miliardy, ktoré nám budú chýbať ako platby. A to povedie k obrovským problémom a som rád, že ste to spomenuli a dúfam, že nielen tento výbor, ale iné výbory v parlamente budú tomu venovať veľkú pozornosť, pretože momentálne odkladáme tú faktúru na neskôr, ako keby sme platili kreditnou kartou. Máme množstvo projektov, ale raz ich budeme musieť zaplatiť. A to, že rada veľmi často krátila a kráti tieto platby, tak to nám vyvolá obrovské problémy o pár rokov. Mala stredné podniky, Áno, máme existujúcu agentúru vyčlenenú, ktorá sa tým zápodieva. Máme priamy manažment, to znamená, už nejdeme cez národné organizácie a preto je veľmi dôležité, aby výkonné agentúry, ktoré využívame, a k tomu sa ešte vrátim, aby boli funkčné, aby boli tie najkvalitnejšie. Prepojenie medzi rozšírením horizontu 2020 a štrukturálnymi fondami predkladáme praktické usmernenie, akúsi príručku, ktorá bude ľahko použiteľná a bude poukazovať na to, ktoré nástroje, ktoré programy sú vhodné na ktoré konkrétne potreby. Ale máte pravdu, že teraz máme obrovskú príležitosť postarať sa o to, aby 60 až 70 miliard zo štruktúralného kohezného fondu, ktoré sú vyčlenené pre vedu a inovácie, aby sme ich využili čo najefektívnejšie. A potom tu hovoríme o inteligentnej špecializácii, tu úzko spolupracujeme s kolegami z DG Regio v snahe naozaj zabezpečiť to, aby rôzne programy v rámci štruktúrnych fondov z členských štátov mali stratégie inteligentnej špecializácie. A momentálne dostávame prvé návrhy partnerských dohôd. Mimochodom, Polska bola prvá, Ehm, študujeme ju teraz a naozaj zistujeme, či tam je dosť vedeckých a inovatívnych činností pokrytých takýmito partnerskými dohodami. Čiže spolupracujeme s kolegami z DG Regio aj spolupráci s komisárom Hánom a e, spolupráca medzi teda komisárom Hánom a e, našou komisárkou je vynikajúca. Otázka zdravotníctva. Áno, je potrebné znížiť náklady pri vývoji nových liekov. Je to obrovská problematika, preto sme navrhli Eh, inovatívne medicíny IMI, súkromné verejné partnerstva práve preto, aby stále prichádzali nové koncepty, nové myšlienky, ktoré sa veľmi rýchlo budú môcť dostať na trh. Takisto je veľmi dôležitá téma humanitárnych eh, predmetov, humanitárnych tém, pretože vo výskumných programoch sa eh, vyskytujú dosť zriedka, ale môžu prispieť k riešeniu víziev spoločnosti Hovorilo sa tu aj o veľkom probléme e, Horizon 2020. Mm, za posledné dva roky sme nemali veľa ponúk, rozpočty sa krátia na národnej úrovni a všetci tí ľudia sa potom obratia na Horizon 2020, čiže priveľa požiadaviek, to je e, tá nočná mora, čo ma trápi, Hovoril som s tom, o tom aj s profesorom Buginom. Je tu, je tu, som rád, že je tu je to nový riaditeľ ERC, pretože ERC bude v podstate musieť rozptýliť ten jeden tmavý oblak, jednoducho strach z toho, že sa to celé zosype pod ťarchou po, požiadaviek. A preto musíme trvať na tom, aby členské štáty naozaj vyčlenili finančné prostriedky na národnej a regionálnej úrovni na vývoj a výskum a inovácie. A naďalej máme ten záväzok 3%, nezabudajte 3%. Členské štáty majú povinnosť minúť 3% HDP na vývoj a výskum do roku 2020. Je dôležité investovať do vedy a inovácií. A dnes bude na túto, tento rok bude na túto tému predložený dôležitý politický dokument pred letom, bude vydaný politický dokument pod predsedu komisie Oli Ren aj spolu s mojou komisárkou. Je veľmi zaujímavé, že pán Ren, ktorý je samozrejme tou hlavnou osobou, ktorá rieši otázky európskeho semestra hospodárskej politiky, že spolu s mojou komisárkou predkladajú oznámenie politický dokument o dôležitosti investovania do opatrení, ktoré naštartujú rast. Čiže posilňujeme takýmto spôsobom práve otázku vývoja inovácií. Zdôraznilo sa tu správne aj to, že je potrebné zabezpečiť dopad horizontu 2020, že potrebujeme sa zamerať na konkrétne výsledky a že musíme získať opäť dôveru, predovšetkým priemyslu, spomenuli to. Ste to aj vy, že účasť priemyslu v predchádzajúcich rámcových programoch e, teda v porovnaní s predchádzajúcim programy klesla e, vzhľadom na byrokraciu. A teraz e, pri horizonte 2020 so s tým jednodušením by sme mohli získať opäť dôveru tento systém. A, a malé, veľké podniky vnímajú Horizont 2020 ako ten program, na ktorý čakali. Kritéria udelovania projektov musia byť veľmi transparentné. Ľudia musia vedieť, čo sa od nich čaká, aké sú kritéria a máme príručky na webovských stránkach, kde si ľudia môžu priamo prečítať, ako sa budú hodnotiť návrhy, ako sa budú vyberať odborníci, aké sú kritéria udelovania e, finančných prostriedkov, čiže naozaj túto transparentnosť musíme odprezentovať aj voči budúcim uchádzačom. A je naozaj veľmi dôležité akú lehu budú zohrávať národné kontaktné miesta. Vo všetkých členských štátoch sú národné kontaktné miesta, ktoré musia pôsobiť ako e, veľvyslanci programu Horizon 2020, aby pomohli potenciálnym žiadateľom a pomohli im dostať sa k programom. Pani Neibel, vy ste s niekoľkými slovami hovorili o novej organizácii. Mali sme doteraz v oblasti výskumu inovácií dve agentúry, ktoré na tom pracovali, ERC, výkonná agentúra a výskumná výkonná agentúra robia naozaj kvalitnú prácu. Uznal to aj dvor auditorov, že tieto agentúry sú veľmi, veľmi efektívne. Nebudeme vytvárať nové agentúry, posilníme tie existujúce a využijeme aj iné, tak aby tá dobrá práca, ktorú odvádzajú, aby v nej mohli aj pokračovať. Takisto musíme riešiť situáciu a preto využívame stále viac agentúry, riešime tú situáciu, že od, zvyšujeme od 50 na 80 e, milión finančné prostriedky, ale zamestnancov máme o 5% menej, čiže keď nebudete e, používať iné metódy riadenia, jednoducho to množstvo požiadaviek a finančných prostriedkov, ktoré sú nám zverené, nezvládneme. Čo sa týka otázky NSA, máme naozaj jednu z veľkých úloh. Máme tu špecializovaný tím na riešenie otázek počítačovej bezpečnosti, spolupráci s Europolom. Samozrejme, viac informácií vám môžeme poskytnúť na túto tému. Musím povedať, že toto bola jedna z najťažších častí, keď sme, chceli, keď sme spustili mm, požiadavku na teda výberové konanie, pretože mnohé členské štáty blokovali e, všetkým v súvislosti s Europolom. Kristian má podrobné informácie, ak by ste potrebovali na túto tému. Ken Johansen, otázka rodovej rovnosti, podobne ako vy. A ja som rád, že to nie je 40%, ale 50%. To len svedčí o tom, že môžeme uh, dosiahnuť výsledky nástroje Eurostara a SME prepojenie je zabezpečenie. Eurostar bude otvorený z dola nahor. Nástroj SME je takisto z dola nahor v určitých špecifických oblastiach. Čiže komplementarita je zabezpečená. Som rád, že ste spomenuli aj významný vzťah so štrukturálnymi fondami. Zdôraznili ste súkromný sektor a jeho zapojenie. Ako som práve povedal, súkromný sektor sa v predchádzajúcich rámcových programoch nezúčastňovať tak, ako by sme boli chceli, pretože to bolo príliš byrokratické, ale aj preto, že ale aj preto, že to nebolo dosť zamerané na inovácie. Myslím si, že Horizont 2020 a radikálne zjednodušenie priláka aj vďaka tomu, že sa nejedná iba výskumala inovácie, že priláka aj malých aj veľkých aktérov zo súkromného sektora a kontakty, ktoré sme mali s malými a veľkými podnikmi, sú veľmi slubné. Myslím si, že účasť súkromného sektora, ktorá je veľmi dôležitá, bude oveľa väčšia. A nesmieme zabúdať na to, že keď sa nakoniec vrátime k zmluve, cieľom rámcového programu je posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a preto je priemysel potrebné do tohto programu zapojiť. Dobre, Takže teraz prejdeme k druhej časti. Máme tu 8 rečníkov, Každé dve minúty. Najprv kolega Zalesky, nech sa páči. Signora Presidenta, <clears throat> Director General, one concern in few... Vážený eh, pán generál riaditeľ, niekoľko poznámok, ak dovolíte. Mám pre vás informáciu z nášho polského parlamentu. Eh, nie sú spokojní s nádhernými cieľmi, ktoré my si stanovujeme do roku 2020, sú ambiciózne, sú v istom zmysle aj logické, ale je tu obava, že momentálne e, rozvinuté krajiny sa rozvinuli bez dodržiavania takýchto obmedzení a my sa pritom musíme takto obmedzovať. Je potrebné teda zaviesť tú milu tolerantnosti, musíme to vnímať reálne. Isté, že tieto ciele sú v istom smysle logické, ale žijeme tu tak trošku v oblakoch. Celkom by ste sa to dostane k vám aj priamo do vašej kancelárie. E, ďalej druhá poznámka. Páči sa mi, že si stanovujeme tieto horizonty, akýsi dlhší časový výhľad do budúcna, Veda je totiž veľmi vrtošivá dáma a potrebuje čas na to, aby aj stratila, aj prehrala a potom, aby sa postavila opäť na nohy. Teda je to podľa mňa dobrá stratégia, ale u nás v Polsku sa kladie dôraz na výskum, ktorý súvisí s priemyslom. To je dobré, aj nie tak dobré zároveň. Veda eh, by mala byť nezávislá. Výskumník by nemal eh, vlastne vedieť, eh, do akej miery jeho poznatky e, zmenia svet e, a zisky, ktoré má to teda dve strany, táto minca. Máme tu taktiež veľkú, novú, veľmi nákladnú výzvu skúmať mozog. Myslím, že je to veľmi chválihodná iniciatíva, ale ako som už povedal, veľmi finančne nákladná. Čo sa týka malé a stredné podniky, chcem sa opýtať, prečo sa k tým pristupuje takto. Sú síce malé, ale môžu byť veľmi inovatívne. Ja som sa zúčastnil veľmi zaujímavého podujatia, kde sa ukázalo, že mnoho inovácií pochádza práve z týchto najmenších podnikov, teda podporujme ich. Poskytujú pracovné miesta, dávajú ľuďom spokojnosť, a zaslúžia si teda našu podporu. Ďalšia poznámka. Myslím, ja ako zástupca spoločenských vied myslím, že sa e, príliš preceňuje význam e, technických odborov. Súhlasím s tým, čo povedal kolega Prody, ktorý on e, zastupuje takú čistú vedu. Mali by sme venovať našu pozornosť aj spoločenským vedám a humanistickým. Som veľmi rád, že ste to spomenuli aj vy vo svojom úvodnom prejave. Ak Európa chce byť domovom šťastných ľudí, Spoločenský a psychologický výskum sa nesmie preceňovať. Vidíme však, že tu je nový fenomén strach z budúcnosti. Už skončím. Chcem sa opýtať, prečo sú napríklad v Nemecku takéto prejavy psychologických obáv. Chcem sa ďalej opýtať, ako je pokrytá európska mapa z hľadiska hodnotenia jednotlivých projektov. Ďakujem. Poprosím vás, aby ste troška kratšie klásli vaše otázky, pretože potom na ďalších kolegov nebude uh, eh, vystávať čas. Nech sa páči, kolega Džarek. Bardzo ja szybko. Kedy mowa o procedúrach i o poszanowaniu uczciwych zasad gry, to uvážam... Ďakujem pekne. Eh, chcel by som sa spýtať na eh, pravidla čestnej hry. Myslím si, že by bolo dôležité, aby tie projekty boli anonimné. Prečo? Uh, pretože veľké známe firmy majú často nezaslúženú prevahu nad tými, ktorí doposiaľ nezískali žiadne meno a tí známi a veľkí potom môžu blokovať postup tých menších zo strachu, z ohrozenia. Preto te, prečo teda nikoho, ako si nenapadlo, vyskúšať anonymitu projektu? Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo. Merci, Jean-Pierreovi, nech sa páči, ďakujem pekne. Pani eh, predsednička, ďakujem pekne k pánovi generálnemu riaditeľovi. Ak by som sa mohol pripojiť k eh, kolegom. Najprv pokiaľ ide o platby, ja som trošku prekvapený 1,8 miliardy, keď sme eh, schváľovali viacročný finančný ramec. Predseda parlamentu nám povedal, že nepodpíšem nikdy nič, pokiaľ tieto platby nebudú eh, pokryté na to obdobie, ktoré eh, práve ukončilo sa. Takže som troška prekvapený, pokiaľ ide o tieto informácie. Ďakujem pekne za zjednodušenie. Moja otázka, pán generálny riaditeľ, sa bude týkať toho, ako vy vidíte budúcnosť vzhľadom na ten súčasný stav, ktorý ste nám práve odprezentovali, pokiaľ ide o finančný ramec, sme zakomponovali na rok 2016 eh, reviznú eh, klauzulu, pretože si myslíme, že bude veľa nových politík. Členské štáty už tedy eh, vyrovnajú svoje politiky. Budeme mať novú komisiu, nový parlament, nového predsedu rady. Ako vidíte teda túto politickú eh, eh, reviznú klauzulu na základe tých eh, diskusí, ktoré budeme mať počas volie v roku 2014? Nemohli by sme otestovať tú myšlienku, že politika výskumu bude novým, novou európskou politikou, tak ako sme to urobili s poľnohospodárstvom, že by sme mali teda tie národné fondy, ktoré sa potom dostali na tú európsku úroveň a budeme tam mať takú spoločnú víziu. A čo ma vedie k poslednej otázke? Ako sa pozeráte na koordináciu spolupráce medzi členskými štátmi? Konkrétne ide o audit dvoru auditorov ako môžeme skoordinovať eh, tieto verejné výdavky na troch úrovniach regionálnej, národnej, európskej? V niektorých oblastiach napríklad eh, obrana, má, nemáme už žiadneho nepriateľa, eh, žiadnych nepriateľov, potom máme diplomáciu, nemáme strašne veľa uh, diplomatických úradov, ktoré si nepožičajú ani kopírku a tak ďalej. Čo si myslíte, že koordinácia verejných výdavkov, pokiaľ ide o výskum, by sa nemohla dať dokopy, harmonizovať sa? A prečo teda to nepresadiť na úrovni rady? Pán Van Rompuy uh, zvolá vzdeláva členských štátov podľa rôznych tém, napríklad ako obrana. A ja som teda veľmi mm, prekvapený, že eh, Marcová rada v 2014, aj keď budeme hodnotiť európsky postup eh, Európa 2020, 2011, 2020 16 budeme teda vydávať, alebo že povedaná Európska komisia, toto priebežné hodnotenie. Ako to chcú zabezpečiť? Budem konkrétne citovať Európsku radu. Určite eh, ma nechajte ešte pani predsedníčka. Pokiaľ ide o konkurenciaschopnosť, hovoríme o náklady, nákladoch na energetiku, o infraštruktúrach, o patentoch. A pokiaľ ide o výskum, hovoríme o inteligentnej špecializácie a generických eh, technológiách. Takže vidíme, že tu nie je žiadna globálna vízia na úrovni kontinentu, pokiaľ ide o výskum. Nebol práve teraz správny moment na to, aby sme mali spoločnú e, politiku pre vedu a výskum. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Correra de Campo. Pán Correra de Campo, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, i, i, ja Nemohli ste to lepšie politicky korektne povedať, ako to, čo ste povedali. Eh, tých, dotkli ste sa teda naozaj tých citlivých otázok, na, ktoré nám ležia na srdce, čiže stredná malé podniky, eh, otázky humanity, otázky rodu a takisto humanizácie. Myslím si, že eh, toto je teda tá čerešnička na torte veľmi dobre. Venovali ste sa so všetkým aspektom. Avšak ja by som chcela teraz niekoľko, chcel niekoľko praktických otázok vám povedať. Boli ste však veľmi všeobecný. A pokiaľ ide o tie odpovede, by bolo pre nás veľmi zaujímavé práve byť taký praktickejší. Takže niekoľko praktických otázok ešte raz až do konca 7. rámcového programu. Eh, sme mali rôzne zmeny, boli tu rôzne národné stanoviska. Všetko teda fungovalo na základe teda národnej spolúčasti a nám sa zdá, že to nebude môcť fungovať v rámci uh, alebo po skončení 7. rámcového programu. My by sme chceli vedieť, či by sme sa nemohli vrátiť k tomuto štedrému spolufinancovaniu zo strany Európskej únie. Je tu jedna zrejma otázka, ktorá bola predložená kolegom Jensenom, čiže regionálne fondy. A vaša odpoveď ma uspokojila, čiže nie len sa snažiť e, pracovať na úrovni e, národných zastupiteľstiev, ale takisto aj spoločne s DG Regio e, Ďalej, vy ste spomenuli PPP e, projekty, pokiaľ ide o napríklad e, motorové vozidla na pohaňané vodíkom a tak ďalej. Avšak myslím, že my sa stále vzdialujeme od elektrického voz, motorového vozidla. Pán e, generálny riaditeľ, ja viem, že ste vykonali úžasnú prácu, pokiaľ ide o takéto akumulačné články, elektrické batérie. Mali sme veľmi zaujímavý seminár o využívaní napríklad chémie na uskladňovanie e, elektriky. Čiže ja sa teda nechcem k tomu e, vyjadrovať, že čo je lepšie, či vodík alebo elektrika v prípade motorových vozidel, ale chcel by som vedieť, že čo bude podporené. Pokiaľ ide o lieky na veľmi ojedinelé choroby, mne sa zdá, že e, tu by mala byť e, spoločná európska politika výskumu, ktorá by sa venovala práve týmto e, liekom na liečbu ojedinelých e, chorôb, pretože výskum obmedzuje výdavky len na takú malú časť chory, avšak je pravda, že už roky sa nedokážeme práve zaintegrovať otázku týchto ojedinelých chorôb, takže myslím, že aj v tejto oblasti by sme mali sa viacej eh, na to zamerať. Pani Dejv Castillo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ, za váš príspevok. Myslím si, že to bola ako sme už viackrát povedali, výsledok tohto 7. rámcového programu veľmi zaujímavý, že to môže e, mať určité e, pre a proti v rámci jednotlivých rámcových programov. Určite to môže byť jeden mírnik, ale teraz je kľúčový moment práve v tom, že už sa aplikoval tento program a že toto všetko sa týka takisto aj noriem e, účasti a zjednodušenia. A toto je vlastne oblasť, v ktorej tradične sú určité stiažnosti, námietky, dokonca aj zo strany univerzít výskumných e, ustanovizní, e, zo strany malých a stredných podnikov. To sme tu zažívali neustále. Ja to poznám na základe svojej vlastnej skúsenosti počas niekoľkých rokov. A myslím si, že zo strany komisie by sme mali mať také nástroje, e, ktoré by následne mohli neustále byť používané, aby teda aj ich aplikácia bola efektívna, prekonala by prekážky praktického druhu, aby tie nástroje, ktoré boli schválené, reálne boli používané takisto aj pred, aj po Chcel by som vedieť, ako to, aký názor má na to komisia, aké schopnosti má na to, aby sa toto implementovalo a, ak, a do akého bodu aby sme dosiahli naozaj tú, kvalitívnu, tý, k, a, tú úroveň kvality, ktorá je spomínaná práve v tomto rámcovom programe. Ďakujem. Grazie, Pilar. Kolega Ormak, prego. Ďakujem pekne, kolega Hockmark. Uh, Ďakujem pekne, ak dovolíte dve krátke otázky. Poprvé, Našim dlhodobým cieľom spoločne je znižovať mieru byrokracie v rámcových programoch a zároveň eh, je tu snaha regulovať spôsob využívania peniazy, ktoré sú k dispozícii. Dúfame, že rozhodnutie, ktoré sme prijali, bolo v súlade so snahou znižovať mieru byrokracie, ale zaujímalo by ma, ako vnímate vy aktuálny stav a čo presne chcete urobiť na to, aby sme zabezpečili, že výskumníci v Európe naozaj budú schopný zaznamenať toto zníženie miery byrokracie. Ďalej je, pokiaľ ide o možnosti prepojenia v niektorých rámcových programoch a štruktúrnych fondoch, ako konkrétne postupujete v smere zjednodušenia v čo najväčšej možnej miere. Ešte by som chcel pripomenúť eh, pani predsedničke, že som svoje otázky položil veľmi stručne. Ďakujem pekne, teraz má slovo pani kolegyňa Hübner. Ďakujem pekne. Vkladáme e, Všetci vkladáme nádeje do tohto programu. Dúfame, že tento program do roku 2020 prinesie celý rad dobrých riešení. Ďakujem hlavne za tie informácie, ktoré sa týkajú vytvorenia špeciálnej vetve pre, vetvy pre malé a stredné podniky, pretože vieme všetci, že malé a stredné podniky sú tie najdôležitejšie, ten najdôležitejší sektor, pokiaľ ide o inovácie a zamestnanosť. Čiže to, že tomu nie je venovaná jedna eh, špecifikovaná agentúra, to je veľmi dôležité, tak ako to povedal nedávno eh, kolega, veľmi dôležité je to, aby sme tie procesy, hlavne pokiaľ ide o administratívu, aby sme to e, zjednodušili. Chcem však upozorniť na jednu konkrétnu vec. Vy ste povedali, že prioritou je energetika a že e, by bolo, že boli zvýšené prostriedky na energetiku. Mám však otázku, nebolo by lepšie, aby v rámci tohto programu sme ponúkli nejaký špeciálny grant rôznym zariadeniam po Európe, aby sme získali aj nové odpovede, napríklad na skladovanie a uchovávanie obnoviteľnej energie, pretože obnoviteľnú energiu tu máme, máme tu zdroje, ale my v podstate chceme, aby toto malo 40-percentný e, podiel do roku 2020 a teraz e, je naozaj potrebné, aby sme sa do toho pustili, aby sme sa pustili do nových e, technológií, aby sme nezistili, že máme síce peniaze, máme síce program, ale ten program nemôžeme uskutočniť. Ďakujem. Kolega Hübner. Ďakujem pekne pani kolegyni Hübner a tým sme ukončili naše príspevky a teraz odozávam slovo pánovi Smisovi. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Sartori. Ďakujem aj za všetky otázky a vyjadrenia. Budem sa zažiť podne toho naozaj veľmi stručne, pretože viem, že máte na programe ešte mnoho rôznych tém. Jasne sa to uviedlo, spomenul to prvý polský kolega, že by sme mali v horizonte 2020 vychádzať z výskumného, základného výskumu a práve aj je a toto sme žiadali aj my v horizonte 2020, nie je len aplikovaný výskum, ktorý je orientovaný na konkrétne ciele. Je tu naozaj je veľká snaha chrániť um, akýsi investigatívny výskum. Na tomto sa snažíme trvať. Spomenuli ste mozog, áno, to je jedna z veľkých vlajkových iniciatív, je tým spojená suma viac ako miliardy eur. A majú to na starosti kolegovia z DG Connect. Je to naozaj veľmi zaujímavý program, pretože mozog Isté, že je nepreskúbanou oblasťou, kde nás čaká ešte veľa objavov, najmä čo sa týka neurologických ochorení. Musíme nielen riešiť technické odborné oblasti v prírodných eh, vedách, okrem iného, ale aj v spoločenských vedách a v spoločensko-ekonomických vedách. Zaujali sme prístup, na základe ktorého vidíme, že z oči oči výzvam, či už je to vzhľadom na starnúce obyvateľstvo a zdravotníctvo v otázkach napríklad eh, cukrovky. Chceme sa snažiť o to, aby sa to poňalo celostne. Napríklad v cukrovky nejde len o vyvinutie nových liekov, ide o zmenu správania. Teda musíme tieto dva aspekty skombinovať, aj ten vedecký odborný aspekt, aj ten aspekt spoločenských vied. A na toto musíme si získať na našu stranu aj farmaceutický priemysel. E, taktiež sa to spomenul aspekt anonymity projektov. Myslím, že je dôležité zabezpečiť anonymnosť e, tých, ktorí hodnotia tieto projekty. Ak e, napríklad ide o projekt hodnotie 50 miliónov a zamietnete to, tak nemáte veľkú budúcnosť, ak sa ukáže, že vy to máte aj na svedomí, že sa to neuskutočnilo a pritom sa to malo skutočniť. E, teda je potrebné zabezpečiť anonymitu e, tých, ktorí majú na starosti toto hodnotenie, tak aby sa nepodkopal celý systém a jeho dôveryhodnosť. Pán Ody spomenul e, platobné úvery. Áno, sú s tým spojené isté problémy. Môžem vám písomne poskytnúť konkrétnejšie čísla. E, momentálne čelíme nedostatku týchto platobných úverov a poskytujeme skôr iné možnosti, snažíme sa znižovať predávky a postupné platby, ale e, je tu veľký nedostatok týchto platobných e, úverov a jedného dňa sa to prejaví. Máme tu teda nedostatok e, v súvislosti s rámcovým programom 7 a konkrétne sa to prejavuje aj v celom horizonte 2020. A ak sa to všetko spojí, tak to spôsobí dosť závažné problémy zhruba o dva roky a tu naozaj potrebujeme aj vašu pomoc, aby sme našli nejaké vhodné riešenie. Spomínali ste veľmi zaujímavú myšlienku, aby veda a výskum boli viac v centre európskej hospodárskej politiky. Isté, že keď zasadá rada, je to veľmi významná téma. My na tom eh, trváme zo strany komisie. Pán popredseda Rehn vo svojom oznámení to eh, tak eh, predbežne načrtol. Snažíme sa teda predsedovať to, ale ešte stále nie sme úplne za vodou. Ešte stále máme pred sebou dlhú cestu, kým veda a výskum naozaj budú plne súčasťou Európskeho semestra konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé členské štáty európskej hospodárskej politiky. A my na tom budeme pracovať aj naďalej. Viacerí z vás spomenuli eh, tú súvislosť so štrukturálnymi fondmi. A tu musím povedať, že my naozaj sa chceme vo forme inteligentnej špecifikácie a spolupráce zabezpečiť, aby sme naozaj príjmali členské štáty, aby venovali dostatočnú pozornosť vede a inováciám, ale inteligentným spôsobom, nielen preto, že je módne vytvárať a zriadovať nanotechnologické centrá, musíme vychádzať z veľmi podrobných analýz, musíme vyhodnotiť aj silné aj slabé stránky a musíme to taktiež zosúľadiť so, s možnosťami štruktúrálnych fondov v oblasti vedy a inovácií. Viacerí z vás spomenuli otázku elektriny, energie a uskladňovania. Toto je naozaj veľmi závažný problém. Snažíme sa podporovať verejné súkromné partnerstva napríklad e, vo veci vodíkových palivových článkov. Už takýto príklad máme Ehm, teda sme si vedomi toho, že je to problémové miesto a snažíme sa to riešiť. E, ďalej sredených ochorenia. Nevedel som, že ich je až 8 tisíc na celom svete. Dozvedel som to až nedávno. Vytvorili sme sieť e, relatívne nedávno práve pre tieto osirotené ochorenia so Národným inštitútom zdravia v USA. Zúčastňujú sa toho aj Kanadiania, aj Japonci, aby sme tak globálnejšie riešili tento problém osirotených ochorení a samozrejme hľadanie vhodnej medicínskej liečby. Pilar del Castillo sa vyjadrila k významu dostupnosti. Je potrebné, aby tieto programy boli dostatočne prístupné a jednoducho prístupné. My sa snažíme o to, aby informácie o našich programoch boli dostupné na internete a to užívateľsky zrozumiteľným spôsobom Neustále však bojujeme e, za to, aby boli vytvorené národné kontaktné miesta, pretože pre nás, pre komisiu je naozaj nemožné byť e, na všetkých e, miestach zároveň vo všetkých členských štátoch a tam kontaktovať prípadných uchádzačov je vhodné, aby sa vytvorili takéto miesta priamo v členských štátoch. My vyškolíme týchto pracovníkov, poskytneme im oprávnenie a táto dostupnosť, najmä pre novoprišlovcov je naozaj kľúčová. a Musíme e, sa postarať e, o to, aby tieto projekty boli naozaj prístupné všetkým, aby sme do toho dostali Ďalej viacerí kolegovia sa pýtali na znižovanie byrokracie. Je to veľmi jednoduché. Pani Kavajov vypracovala správu. Je tam 54 konkrétnych krokov, ako znižiť mieru byrokracie. Ja to môžem postupne očiarkovať. Jednotné financovanie, jednotná interpretácia, dostatočné fondy k dispozícii a tak ďalej. Toto je prístup, ktorý uprednostňuje váš výbor a je to rozhodne aj leitmotívom nášho dokumentu. Myslím, že sa nám podarilo zakotviť konkrétne opatrenia do mnohých týchto odporúčaní aj napríklad e, tú jednotnú metódu financovania. Teda v tomto smere naozaj už robíme veľa. A ešte to posledné vyjadrenie sa týkalo e, zvýšeného rozpočtu pre energiu. Bola prijatá v tomto smere dohoda na inštitucionálnej úrovni. A spomenuli ste tiež otázku uskladňovania. Dúfam, že v tomto pilotný projekte čoskoro e, bude schválený a ešte úplne posledná poznámka, ak dovolíte, chcem vás požiadať o podporu, aby sme naozaj dostatočne rýchlo dokázali vyrokovať a uzavrieť balíček o verejných súkromných partnerstvách. Máme pred sebou posledný trialog 19. februára. Naozaj je nevyhnutné, aby sme to uzavreli pri tejto príležitosti, tak aby tieto projekty mohli byť čo najskôr schválené. A ešte úplne na záver sa chcem poďakovať nielen vám tu prítomným, ale aj svojim kolegom, ktorí pracujú na tomto spolu so mnou a sú tu aj osobne prítomní, naozaj odvádzajú vynikajúcu prácu. Ďakujem. Ďakujem v mene výboru pánovi Smithovi. Uh, Prajeme mu veľa úspechov v práci a tešíme sa na opätovné skore stretnutie. Takže poďme rovno na ďalší bod nášho dopoludnejšieho programu. Tí, ktorí chcú odísť, teraz poprosím, aby odišli okamžite pretože sa musíme pripraviť na verejné vypočutie o európskom priestore výskumu a programe Horizont 2020.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 No, začneme teda rýchlo s týmto druhou časťou nášho dopoludnejšieho zasadnutia, pretože troška meškáme, pokiaľ ide o náš program. Takže začneme teraz témou, ktorá veľmi leží na srdci nášmu výboru. Vzhľadom na program Horizon 2020 a takisto aj vzhľadom na ciele, ktoré sme prediskutovali dnes ráno, ktoré opätovne silne vyvstali dnes ráno. Čiže zrejmosť, že je potrebné poskytnúť eh, možnosti, ktoré síce veľmi ťažko sú aplikovateľné, ale minimálne je potrebné vytvoriť eh, základy preto, aby sme vytvorili Európsky výskumný priestor pre výskum. K tejto téme boli už predložené viaceré iniciatívy, ktoré podľa nás e, zdôrazňujú požiadavky, ale takisto aj politickú citlivosť tejto témy, aby mohla byť završená úspechom. Takže preto odovzdám slovo najprv kolegovi Jean-Pierovi Burgiňonovi, ktorý je súčasným e, predsedom ERC. Nech sa páči, Jean-Pierre Bourguignon, máte slovo. Pani predsedníčka, dámy a páni poslanci, ja, je pre mňa veľká česť, že potom, ako som prevzal túto funkciu, sa môžem vyjadriť pred vami. Chcem sa venovať niektorým bodom, ktoré sa týkajú ERC, čiže Európskej výskumnej rade. Možno na začiatok len veľmi stručne by som chcel konkrétne dokázať hovoriť o tomto, že Európska únia je schopná vytvárať inštitúcie rôznym spôsobom. ERC bolo žiadané zo strany výskumnej obce, eh, aby bola vytvorená štruktúra, ktorá by bola zorganizovaná na základe iniciatívy. Následne táto myšlienka bola eh, podporená rôznymi ministrami členských štátov a takisto aj komisárom Buskenom, ktorý následne sa stal eh, našim kolegom a potom vytvorenie ERC sa zrealizovalo, keď pán Potočník bol komisárom a bolo zaintegrované ako program AID v rámci 7. rámcového programu. Veľmi rýchlo narastol tento projekt, aby sa stal referenčným prvkom a myslím si, že to je úplne prirodzený proces. Najprv pani komisárka, ale takisto aj generálny riaditeľ SMIS pomohli tomu, aby sa to stal Mm, jedným z pilierov alebo zložkou eh, rámcového programu a práve eh, preto vám ho môžem teraz odprezentovať. Viem, že veľa z vás eh, sa veľmi aktívne zúčastňovalo na podpore tohto projektu, obzvlášť pokiaľ ide o finančné prostriedky na tento na túto inštitúciu. Ako veľmi dobre vieme, je to z rámci rámcového programu. Je, ide o rozpočet, ktorý sa viac menej zdôraznil, zdôraz, zdvojnásobil, čo je veľmi dôležité. Však mm, trošku sme aspoň zo strany výskumníkov eh, sklamaní, pretože eh, sa nepodarilo dosiahnuť e, koniec programu bez škrtov a e, určite bude jeho priestor e, rozšírený. Takže naozaj ERC veľmi rýchlo naberalo na sile, bolo akceptované aj zo strany vedeckej a výskumnej obce a takisto aj na medzinárodnej úrovni, myslím konkrétne na ďalšie myšlienky. Laureáti ERC sa stali cieľom záujmu aj iných krajín, konkrétne myslím krajiny mimo EÚ. Teraz pokiaľ ide o zásadnú otázku, prečo taký program, ktorý e, podporuje základný výskum, je súčasťou Horizontu 2020, pretože ide o akýsi e, veľmi dôležitý mix. Je to naozaj veľmi dôležitý mix medzi výskumom a vedou. My sme totiž to zistili, že e, krajiny a regióny, kde veda a výskum sú najviac podporované, sú práve e, tie, kde e, sa venujú takisto novým znalostiam, ale takisto aj ide o E, fungovaní e, veľmi mm, mm, šikovných e, tak výskumníkov, ako aj študentov, kde sú naozaj podporované špičkové projekty. Častokrát sme zistili prepojenie medzi neočakávanými oblastiami, takže naozaj to bola veľmi príprava na to, aby sme pochopili, ako tieto prepojenia môžu e, byť zabezpečené medzi základným výskumom a politick- e, pardon, priemyselnou výrobou. E, takže nechcem do detailov to rozvádzať, ale napríklad príklad spoločnosti Google, ktorá začala dvoma osobami a ktorí nakoniec našli taký matematický algoritmus s takými nástrojmi, ktoré sú úplne nové a ktoré sú teraz využívané práve pre matematikov na celom svete a ktorí následne boli veľmi šikovní na podnikateľskej úrovni, aby vytvorili taký ekonomický ekonomický model, ktorý e, ovplyvnili spoločnosť, ktorú teraz poznáme. Tento matematický model je veľmi dôležitý, pretože Google používame a nikdy ho neplatíme. E, verte tomu, že táto spoločnosť napriek tomu je veľmi bohatá. Takže toto je naozaj jednoduchý príklad, ktorý však si zaslúži za to, aby sme ho rozpitvali do detailov, ako taká myšlienka, ktorá e, je vyživovaná zo súčasného výskumu, sa mohol stať ekonomickým význačným modelom. Možno, že spomeniem nejaký ďalší príklad, ktorý sa mi veľmi páči, pretože napríklad iniciatíva zo strany mojich eh, priemyselníkov v spoločnosti ALF, jeden inžinier prišiel na to odvážne, ako zakodovať signál preto, aby eh, viedol výskum na ropných eh, poliach. Iš ide o Žana Morleho, a keď som diskutoval s týmto výskumníkom, tak som zistil, že e, e, čo sa dotkol, tak e, to bola naozaj veľmi hodková informácia. Teraz to voláme vlastne teória vln a táto teória len bola na teoretickej úrovni najprv len všeobecne rozpracovaná a potom sme si uvedomili, že tie oblasti, kde môžu byť aplikované, eh, sú nielen ropné polia, ale takisto ale aj eh, ďalšie početné oblasti, či už ide o oblasť zvuku alebo obrazu. A stalo sa to základným nástrojom napríklad pre obnovovanie eh, rôznych obrazov, ako aj pre ďalšie práce a následne teda vytvorili nové e, nástroje pre zabezpečenie e, e, takejto rovnováhy. Takže ide naozaj o, to, o ten postup hore-dole medzi informatikmi, medzi výskumníkmi, medzi špecialistami, ktorí sa venujú otázke zvuku a takisto aj o rozsah pôvodných spôsobností, ktoré sa stal vďaka čomu teda sa tento nástroj naozaj stal všeobecne použiteľným. Takže toto všetko je, sú veľmi zaujímavé informácie, ako e, môžete rozpracovať takéto projekty v rámci výskumu. A ďalej, čo by som chcel zdôrazniť, je to, že e, Európska rada pre výskum Európsky výbor pre výskum e, sa rozhodlo podporovať mladých vedcov a výskumníkov, pretože tie prostriedky, ktoré sú od nás poskytované, sú poskytované cez tri programy. Ten prvý program sa volá Starters, čiže pre mladých výskumníkov. Druhý program je E, pre výskumníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov po e, skončení doktorátu. A potom e, tretí program sa venuje seniorom. Takto sme sa to rozhodli urobiť, aby sme zabezpečili finančné prostriedky pre každý program, takže dve tretiny rozpočtu, čo je 1,7 miliard eur ročne z ERC, sú venované na mladých výskumníkov, aby mohli mať možnosť vytvárať svoje vlastné týmy. Takže toto je naozaj veľký signál dôvery, ktorý sme im poskytli. A by sme ich presvedčili, že môžu rozvíjať v Európe e, v obzduši dôvery ich e, výskumné týmy, ich projekty, aby e, sa rozhodli ostať trvalo udržateľne a teda s dlhým výhľadom v rámci Európe. A keď eh, sú naozaj, eh, eh, mnoho ľudí hovorí, že keď ide o vynimočné osoby, že máme, musíme ich priťahnuť ku nám. Nie. My sme chceli naozaj poskytnúť takú iniciatívu vých, mladým výskumníkom, aby sme ich podporili. A ešte dve, tri otázky, ktoré boli spomenuté v, pri tých predchádzajúcich príspevkoch pri uh, prezentácii pána generálneho riaditeľa, ale v rámci otázok, ktoré ste kládli. Uh, ide o základnú rovnováhu medzi vedou a výskumom, ktoré sa týka ľudí a takisto geografického rozpoloženia alebo rozloženia finančných prostriedkov ERC. Toto myslím, že je zásadná otázka, otázka ľudí. Keď eh, chceme mať čo najviac eh, ľudí, ktorí by boli súčasťou výskumu, eh, čo viacej žien, to je podľa mňa rozhodujúci prvok, to je rozhodujúci cieľ. Avšak zabezpečiť toto nie je jednoduché. Musíme mať najprv na to nástroje. Generálny riaditeľ k tomu sa postavil jasne. My vychádzame z naozaj rôznorodnej situácie, pokiaľ ide o jednotlivé oblasti. Moja oblasť, matematika, je oblasťou, kde kde ženy sú veľmi malo zastúpené, v niektorých krajinách sú veľmi slabo zastúpené, v ďalších oblastiach naopak e, sa veľmi blížime tej e, želanej e, parite, takže tie akcie nie sú rovnako vedené, musia byť naozaj veľmi zacielené a musíme najprv analyzovať, ako neviditeľné prekažky môžu odradiť mladé ženy, aby sa vôbec chceli zúčastniť na týchto projektoch. Potom pokiaľ ide o geografické nero geografickú nerovnovahu, čiže nerovnaké rozloženie. Toto musíme skúsiť Zabezpečiť nás no však častokrát v členských krajinách, kde nie je eh, tak rozvinutá vedecká infraštruktúra ako v iných. Tí mladí samozrejme idú preč z tejto krajiny, pretože ak sa chcú stať eh, dobrými eh, a renomovanými výskumníkmi, to je jediná cesta. My však nemáme na to nástroj, aby sme priamo zasiahli v tejto oblasti, ale na prvom zasadnutí novej vedeckej rady, ktorá sa stretla minulý týždeň, sme sa naozaj rozhodli, aby sme boli proaktívni aj v tejto oblasti, aby sme podporili to úsilie, ktoré už bolo spomenuté v rámci využívania štrukturálnych fondov, aby práve e, výskumníci z tých krajín, kde tie infraštruktúry sú slabé v oblasti výskumu, aby sa mohli rozhodnúť a ovplyvniť túto situáciu napríklad e, v, spoločne s národnými štruktúrami alebo teda so štruktúrami v rámci DG Regio. A však e, musíme to robiť tak, aby toto úsilie e, bolo čo najlepšie rozpoložené v rámci EÚ my budeme akýmsi zastupcom, ktorý sa bude snažiť eh, ovplyvniť vytváranie nového nástroja, ktorý by mohol byť tu použitý. A takisto jeden eh, z nástrojov je vlastne pomoc mladým výskumníkom, eh, ktorí nedostali pomoc zo strany ERC. Tí už prešli tým prvým výskumom, takže tým pádom ich prvé prekažky už boli odstranené. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Eh, Ďakujem pekne, Jean-Pierre. A teraz odovzdám slovo Annette Müller-Wiesner z eh, eh, skupiny Airbus Group, predsedkyňou Medzinárodného výboru pre aeronautický priemysel a vedu. Ďakujem, nech sa páči, máte Okay. Uh, Could you make this operate here? Please? Okay. Uh, thank you. Uh... Ďakujem pekne. Pani predsednička výboru ITRE, vážení pani poslanci, pani poslankyne, som veľmi rád, že mám príležitosť ako jediný zástupca priemyslu dnes vystúpiť a mm, vydať akési svedectvo a už mám vopred nejaké uh, otázky, ktoré vás možno budú zaujímať, pretože sú to predstavitelia vedeckej obce a možno by ste aj vy chceli vedieť, kde prebieha výskum mimo vedeckých inštitúcií. A keď si zoberiem Aerospace ako jeden príklad, tam pracujem pre Corporate Technical Office, pre skupinu Airbus, tak zistíte na priesvitke, že my sami prevádzkujeme, máme 5000 ľudí vo výskume to znamená, keď hovoríme o pri, miery pripravenosti, o technológii, máme 5000 ľudí v rôznych oblastiach technológie, ktorí pracujú len v oblasti výskumu. A to predstavuje zhruba 3 všetkých zamestnancov. Takže ak to porovnám s niektorými krajinami, tak samozrejme s, s, plným, s plnou úctou splňame požiadavky Európy zamestnávame e, teda používame tie 3% v tejto oblasti a verejná podpora, ak zoberieme regióny, krajiny, európsku verejnú podporu, Európsku vesmírnu agentúru, to celé predstavuje asi jednu tretinu nášho rozpočtu pre výskum. Samozrejme, čo sa týka iných priemyselných odvetví, automobilový alebo farmaceutický, patríme medzi veľké spoločnosti, je to porovnateľné. Okrem výskumu, pretože tu hovoríme o dynamike malých a stredných podnikoch, môžem povedať aj to, že máme špecifický fond, nazývame ho inovačný fond, máme finančné peniaze, ktoré dávame našim ľuďom, ktorí v rámci Eurospace popri Eurospace zakladajú nové podniky. V Lani som pomohol dvom firmám, dvom podnikateľom, jedným v podstate sa oberal e, detektorom vody, ktorý robil analýzu konkrétnych organických látok e, vo vode a za veľmi krátku dobu, čo predtým neexistovalo. Druhý, to, je, to sú výrobné technológie, kde sme transferovali e, naše know-how do inej spoločnosti, nie aerospace, ale našim dodávateľom. A neskôr sa vrátim k autorským právam, e, keď budem hovoriť o horizonte 2020 máme jedno z najväčších portfólií autorských práv v našom priemysle vo svete. A keď sa pozrieme na porovnaciu tabulku Európskej komisie pre vývoj a výskum medzi poprednými 50 firmami sme na 30. mieste, čo sa týka investícií a portfólia autorských práv. To znamená týmto opatrením presunúť autorské práva na našim dodavateľov a na podnikateľov a na firmy, ktoré sú mimo Eurospace. V podstate výsledky nášho výskumu, zvlášť do nášho sektora, šírime ďalej a prispievame k rozvoju malých a stredných podnikov, ako aj v iných priemyselných odvotviach, pre všetkým v oblasti výrobnej. Ak e, budem hovoriť teraz konkrétnejšie o našich vzťahoch s malými a strednými podnikmi, musím povedať, že je dôležité podporovať výskum v malých a stredných podnikoch. Na druhej strane môžem hovoriť za náš priemyselný sektor. Najlepším prínosom k úspechu malých a stredných podnikov je ich spolupráca s veľkými firmami v tejto oblasti, pretože výrobná stratégia pre e, lietadlo tu nerobí dodávateľ nejakej súčiastky, e, napríklad vybavenia kabín. Je to veľmi špecifický trh a robia to veľké firmy. Čiže my potrebujeme malé a stredné podniky a malé a stredné podniky na druhej strane, aby si stanovili dobrú stratégiu e, výroby, potrebujú naš, nás. My potrebujeme malé a stredné podniky, pretože sú veľmi vytrvalé a tvorivé. Keď si predstavíme našu firmu, ktorá má 5000 výskumných pracovníkov, tak sme v podobnej situácii ako komisia e, ktorá v podstate rozhoduje o tom, do aké technológie pôjdeme. Niektoré veľké firmy e, sú ako tanková loď pri rozhodovaní veľmi pomalé, takže pre malé a stredné podniky je to veľa rýchlejšie, oveľa rýchlejšie sa tam rozhoduje. Keď máte malý podnik, ktorý má 800 tisíc ľudí, e, kde e, generálny rejiteľ je majiteľom firmy, môže sa rozhodnúť o niečom v priebehu pol roka. Na druhej strane našou výhodou je to, že tieto rozhodnutia potom realizujeme spolahlivým spôsobom na globálnych trhoch a vychádzame z našich domovských krajín v Európe. Vraciam sa k portfóliu autorských práv IP, pretože veľmi často malé a stredné podniky jednoducho si nemôžu dovoliť zaplatiť poplatky za registráciu autorských práv a udržiavať tieto autorské práva po celom svete, v Číne, Spojených štátoch, Indii a tak ďalej. Takže e, spolupráci s veľkými firmami môžu spoločne zaregistrovať autorské práva a tým pádom robíme my ochranu e, vedomostí autorských práv malých a stredných podnikov. Ale ak by sme podporovali iba malé a stredné podniky, to by bola chyba, pretože oni investujú oveľa menej do vývoja a výskumu Takže je potrebné nájsť inteligentnú rovnováhu, ako zapájať malé a stredné podniky a veľké podniky do programov Horizontu 2020, ako aj do iných výskumných iniciatív. Čo očakávame od priemyselnej politiky a Horizontu 2020? Myslíme si, že e, napríklad v rámci Clean Sky Tube, v rámci Cezar, v rámci elektronických eh, programov GTI a dokonca aj v oblasti bezpečnosti. Tie demonstračné programy sú najlepším spôsobom, ako sa rýchlo dostať na trh spolu s nariadeniami Svetovej obchodnej organizácie. A tým sa vrátia peniaze späť do Európy a do tých krajín tým, že v tých ranných fázach sa produkty eh, dostávajú na trh eh, produkty, ktoré sú lepšie a tým sa vlastne predbehne konkurencia. A teda takýmto spôsobom tieto demonstračné programy zabezpečujú rýchlu, rýchly nástup inovácií. Na druhej strane výskumné projekty e, podporujeme, ale nie sme presvedčení o tom, že e, veľký nárast rozpočtu pre projekty ledo tu je prospešný pre inovácie v Európe. Potrebujeme výskum a ako som povedala, spolupracovala som predtým v Nemecku, viem, čo dostaneme od veľkých výskumných inštitúcií, ale až v tých neskorších fázach. A posledná vec, čo očakávame od Horizontu 2020, dnes do určitej miery sa nám páči konečná fáza pravidel účasti a opäť sa vrátim k autorským právam, kde tu bola obrovská diskusia s komisiou s členskými štátmi aj s niektorými poslancami o tzv. článku 46.3. Čo sa týka pravidel účasti, sme radi, že tam je teraz že tento článok teraz vypustil z pravidel účasti. Pretože v tom článku sa hovorilo o tom, že priemysel musí predstaviť všetky kontextuálne info, e, poznatky do autorských práv. Musí to predložiť komisii a nie všetky, nielen tie, ktoré sú na výskumné účely aj na, využitie následné. A to by zabilo priemysel. Ak by sme umožnili slobodné bezplatné využívanie autorských práv. Takže je tu v podstate grantová dohoda, aby sme poskytli autorské práva Mm, tak ako je to potrebné, hovorili sme o bezpečnosti počítačových sietí a o bezpečnosti výskumu. Ak mám zverejniť detaily môjho výskumu, tak to môžem rovno dať hackerom, keď to tak mám povedať. Prepačte. Takže E, zatiaľ sme radi, že ten článok 46 bol vypustený a dúfajme, že to tak ostane. A na záver chcel by som e, hovoriť o aerospace a o lietadlách, pretože európska vízia pre letectvo e, pri tých cestách letových 2050 chceme zlepšiť životné prostredie, chceme znižiť emisie a ja osobne som nadšencom, v podstate toho od februára som vedúci pod interného programu. Do 20 rokov chceme zabezpečiť e, lety pre cestujúcich e, na elektrických lietadlách. A vidíte tu tri lietadlá, ktoré už dnes sú schopné leteckej prevádzky sú čisto len na elektrický pohon a ja som presvedčený o tom, že to je budúcnosť a robíme výskum do oblasti batérií a podobne. E, rozvíjame ďalšie technológie. S našimi partnermi ako Siemens sme už zlepšili výkonnosť elektrických motorov o viac ako 100% v porovnaní s elektrickými motormi, ktoré sa využívajú dnes v elektrických vozidlách. A som presvedčený o tom, že k tomu istému dojde aj v oblasti bat- e, technológií batérií a podobne. Takže ďakujem za pozornosť a rád neskôr poviem na vaše otázky. No. Ďakujem pekne za príspevok. A teraz odovzdáme slovo pánovi pro, emeritnému profesorovi Karlovi Salamovi z, z, z Instituto Superior Technico v Portugalsku. Good morning, Madam Chair, dear members of Parliament. Dobré ráno, pani predsednička. Vážení poslanci, ďakujem pekne za vaše pozvanie. Pôvodne som mal hovoriť e, o našich ponaučeniach z rámcového programu 7, ale obmedzím sa iba na IKT, e, čo je pod programom eh, rámcového programu 7 a budem vychádzať zo svojej skúsenosti, keď som pôsobil 20 rokov ako národný delegát. Všetky špecifické programy od eh, rámcov programu 2 a informačných komunikačných technológií som mal na starosti. Prezentujeme to v šiestich bodoch. Prvé tri sa budú týkať eh, otázky čo a potom posledné tri sa budú týkať toho ako. Teda k tej prvej časti obsahu spoločné schválenie štandardov dali Európe náskok mobilnej komunikácii. Už sme zabudli, že GSM vlastne vzniklo v Európe. Mobilné technológie mali širokú podporu v pôvodných rámcových programoch aj 4 a 5 dnes vidíme, že Európa stratila trošku vedúcu úlohu v mobilných komunikáciách, ale je tu istá nádej e, vo forme 5G. To totiž možno e, bude ďalším následníkom úspechu GSM a taktiež e, mikroprocesory, ktoré si vyžadujú nízku mieru energetického zdroja. Aj toto by mohlo byť e, ďalším dôvodom pre vedúcu úlohu Európy. Ďalej, e, druhá vec. Normy, ktoré sa týkajú audio a videokompresí, teda MP3 a MPEG a taktiež vysielania e, DVB sa vyvinuli v Európe, ale medzi tým Európa stratila svoju vedúcu úlohu na trhoch. rámci program 7 podporil eh, rozvoj technológie 3D v televíznom vysielaní a taktiež eh, zabezpečili Európu vedúcu úlohu nielen v technológiách, ale taktiež v zariadeniach na trhoch. Schválenie spoločných eh, štandardov a právneho rámca môžu pomôcť ešte lepšie potvrdiť túto úlohu ďalej. Využívanie optických vláken v komunikáciách sa navrhlo v Európe a taktiež sa prvky rozšili v Európe. Európa ešte stále je um, vedúcim hráčom vo využívaní týchto optických vlákien v komunikáciách. Rámcový program 7 podporil nové využívanie týchto optických vlákien aj napríklad cez radiovlny aj v horizonte 2020 by sa mali podporovať tieto druhy komunikácií. Teraz prejdem e, k tým ďalším otázkam, teda ako by sa to mohlo podariť. Ešte k tomu, e, čo internet bol pôvodne vojnovým e, projektom a projektom Žiant, ktorý podporila rácový program 6. Bol uh, veľmi podporovaný a možno je to najrozsahlejší program, e, kedy vytvorený, myslím, že e, Horizon 2020 by tiež mal podporiť e, napríklad internet veci a rôzne nové iné aplikácie. Teraz, ak dovolíte, by som sa vyjadril k tomu, ako by sa to malo podariť. Je mi ľúto, že rámcové programy sa často vnímajú zvonku ako akýsi uzavretý klub, už to tu zaznelo a nemalo by tomu tak byť. V prípade Horizontu 2020 malé organizácie a organizácie z menej rozvinutých členských štátov majú ťažkosti zúčastňovať sa týchto programov. Účasť o koordinácia malých projektov je o mnoho jednoduchšia ako veľkých projektov, teda rozsiahle projekty by nemali e, byť uprednostňované. Ja už som zaznamenala viac ako raz, že veľmi dobré malé projekty nezískali financovanie preto, že menej dobré veľké projekty boli uprednostnené. Účasť na rámcových projektoch je veľmi zisková, či na hľadiska vedomosti a skúsenosti účastníkov, len čo sa prekoná istý prach je možná ďalšia účasť. Teda mali by sme pomáhať eh, účastníkom dostať sa do tohto klubu, tak povediac eh, ďalej. Po druhé, čo najviac zjednodušenia. Ja veľmi podporujem pravidlo zjednodušovania v horizonte 2020, ktorý navrhol parlament. A nie len toto pravidlo zjednodušovania, ale taktiež, eh, aby aj dá z pridanej hodnoty bola narokovateľná. To je dôležité nielen pre malé stredné podniky, ale aj pre univerzity a mnohé výskumné centrá. Chápeme, že rámcový program vo svojej podstate je veľmi zložitý a je spojený s veľkou mierou byrokracie, ale tieto snahy o zjednodušenie nás veľmi potešili. Nástroj pre malé stredné podniky vyzerá naozaj veľmi atraktívne ale mám rovnaké obavy ako e, generálny riaditeľ, ktoré e, tu spomenul, čo sa týka príliš e, veľkého záujmu. Myslím, že takýto atraktívny nástroj si naozaj vyžiada obrovský záujem, ale možno k tomu nedôjde ďalej, čo sa týka účinnosti. Zvyšovanie účinnosti znamená efektívnejšie využívanie zdrojov. Niekedy sa na to zabúda. A účinnosť znamená aj e, konkrétne výsledky, nielen e, dobre vyzerajúce finančné audity. Účinnosť sa nám podarí, ak v rámci rozpočtu e, projekty budú plniť konkrétne ciele. Teda chcem vás poprosiť, aby ste naozaj trvali na týchto technických odborných auditoch, nielen na finančných. Finančné audity sú síce veľmi atraktívne, ale je to vlastne iba informácia na papieri, často nepodložená a v minulosti došlo k podvodom, ktoré toto počiarkujú. Teraz poviem niečo naozaj veľmi odvážne. Finančné audity by sa mali požadovať iba, ak ide jasne dokázané, že sa neplnia ciele. A vtedy je naozaj nevyhnutný podrobný finančný audit. No a v neposlednom rade do manažmentu by sa mali zapájať aj členské štáty vo forme riadiacich výborov, ktorých právomoci by sa nemali ďalej znižovať. Ďalej vhodne načasované informácie týmto riadiacim výborom budú naozaj e, veľmi nevyhnutné a tu nehovorím e, s ľahkosťou o týchto národných kontaktných miestach. Musím povedať, že komisia vo všetkých programoch IKT na ktorých som ja pracoval, poskytovala vždy včas informácie. Ešte v krátkosti k vyhodnocovaniu návrhov. To je naozaj veľmi dôležité a malo by sa to prispôsobiť e, konkrétnym cieľom a presne monitorovať. E, excelentnosť by mala byť naozaj rozhodujúcim kritériom je veľmi náročné vyhodnotiť dopad. A tu musím len pripomenúť, že Henry Hertz dokázal, že Marx mal pravdu, keď sa ho pýtali, na čo boli dobré hercové hodnoty, povedal na nič. A celkom iste e, všetci veľmi dobre vieme, že nedokážeme prežiť bez niečoho, čo máme vždy vo svojom vrecku. Teda je naozaj veľmi prínosné hodnotiť skutočný dopad. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem. Teraz prejdeme ďalej v našej práci a teraz dávam slovo pani Saši Bezuhanovej, ktorá je predsedničkou poradného výboru na vysokej úrovni pre Európske centrum pre ženy a technológiu a takisto je predsedníčkou aj Bulgarského centra pre ženy v oblasti technológií. Nech sa páči, máte slovo. Saša Bezuhanová. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako už povedal pán profesor Burgiňon na úvod, sú dve oblasti, ktoré potrebujú mimoriadnú pozornosť, ak chceme z praktického hľadiska vyvíjať výskumné kapacity v Európe a e, zemepisné regióny vytvárajú mechanizmy spolupráce v Európe pre vedecký výskum, ale zároveň je potrebné mobilizovať viac žien a pritiahnuť ich do tohto výskumného priestoru. Ja sa pokúsim posnúknuť, ak už nie riešenia, tak aspoň nejaké témy na ďalšie úvahy k tejto druhej téme. Takže keď hodnotíme to, čo by sme mali robiť v Európe, ak chceme efektívne a prakticky zabezpečiť hospodársky rast a naozaj prilákať tie najlepšie zdroje, e, aby žili a pracovali a vyrábali v Európe, musíme e, zvážiť globálny kontext, kde títo ľudia dnes pracujú tak aby sme mohli zohľadniť ich primerané potreby, nielen administratívne potreby. Vidíme, že hospodárska a finančná kríza zanechala bezpráce množstvo Európanov. Dnes je asi 26 tisíc miliónov nezamestnaných v Európe a 60 z nich sú mladí ľudia. Takže vidíme krízu v globálnych modeloch a v eh, globálnej organizácii podnikania a naozaj musíme zvážiť aj trhové stratégie, ktoré podniky si definujú. Nový, nové obrovské korporácie sa neosvedčujú v súčasnosti a musíme nájsť aj nové spôsoby, nové mechanizmy výskumu. A tie musíme prijať veľmi rýchlo, ak chceme efektívne podnikať a byť konkurencieschopní. E, je tu veľká miera migrácie do Latinskej Ameriky a e, Ázia, Tichomoria, mladí, kvalifikovaní ľudia z Európy. z e, zakladajú nielen výskumnú činnosť, ale aj podnikateľské aktivity v týchto nových regiónoch, jednoducho preto, že Európa im dnes neponúka pracovné miesto ani kariérny postup. A ak máme veľmi stručne vyhodnotiť novú geopolitickú a hospodárskú situáciu, tak nám z toho jasne vyplynie, že krajiny tzv. BRIC Čína, India, ale nedávno aj Rusko veľmi agresívne sa presadzujú na európskej pôde a musíme vnímať tento kontext a prispôsobiť naše stratégie a zadefinovať ich tak, aby sme efektívne využili tieto veci v prospech Európy a vedeli sa pohybovať v tomto novom e, prostredí konkurencie. Jednoducho, Európe je starnúce obyvateľstvo, len jeden údaj. E, veková skupina ľudí starších ako 65 rokov podľa prognóz má do roku 2020 vzrásť o 20 To znamená, že túto skutočnosť musíme zohľadniť a nájsť efektívne mechanizmy, ako nahradiť tieto intelektuálne a profesionálne kapacity, mať patričné mechanizmy, ako túto, tieto vedomosti a poznatky, ktoré títo ľudia majú zaintegrovať, ale z hľadiska krátkodobého musíme aj zabezpečiť potrebné kapacity na podporu rastu a konkurencieschopnosti Európy. A jedným z riešení je niečo, čo je ľahko dostupné podľa mňa. Môžeme sa pozrieť na to, čo sa dá spraviť spolu so ženami, vzdelanými ženami, pracujúcimi ženami. E, čo sa týka Európy, ten obrázok je pomerne vyvážený. Čo sa týka absolventov vysokých škôl, žien je o 3% viac ako mužov. Ale musíme bojovať proti stereotypom, proti tradíciám, pretože tradične Európa nevyužíva najlepšie túto kapacitu. Len jeden údaj. McKenzie už 7 rokov robí analýzu potenciálu. Na obrazovke vidíte potrebné údaje. Ak by sa nám podarilo zaintegrovať do podnikateľskej a vedeckej produkcie len 50 žien, ktoré ukončia vysokoškolské vzdelanie, mali by sme tu e, rozdiel 3 milióny je to údaj, o ktorom sa hodne dnes hovorí. Aj komisárka Krezová to používa, že nám dnes chýba 700 tisíc IKT odborníkov v Európe. Takže McKenzie vypracoval model a 3035 tá medzera eh, by bola 21 miliónov, aby sme pokračovali v tomto trende. Ak by sme zapojili iba polovicu absolventiek vysokých škôl do profesionálnej kariéry, tak by ten rozdiel bol iba 3 milióny. 3 milióny sa dajú prekonať rôznymi opatreniami, ale musíme začať na tejto téme pracovať už dnes. Takže ak sa pozrieme na E, situáciu žien v oblasti podnikania a výskume a inovatívnej produkcie. Vidíme, že Európa má vyvážený pomer mm, pre všetkým v oblasti aplikovaného vedeckého výskumu v porovnaní s USA či Afrikou. Ale ak sa pozrieme podrobnejšie na to, ako sa výskumné kapacity v Európe prezentujú, tak zistíme, že dnes je 46 e, žien, ktoré majú titul PHD, e, doktorantský titul. Ak sa pozrieme na oblasť výskumných pracovníkov, tam je tá medzera stále väčšia. Iba viac ako 30 žien v oblasti výskumu. Ak sa pozrieme na vedenie, na vedenie akademických kruhov, univerzít, zastúpenie žien klesá na menej ako 20 Zatiaľ, čo na úrovni inštitúcií, vedúcich inštitúcií, sú ženy zastúpené iba 15 percentami a čo sa týka rektor európskych univerzít, tam iba 10 žien. Nechcem tu vyzývať k tomu, aby sa vytvoril priestor pre ženy a ich zastúpenie. Ale je veľmi dôležité kriticky a citlivo vnímať tieto údaje, ak chceme využiť intelektuálne kapacity, ktoré v Európe existujú a ktoré ženy môžu priniesť. A aby sme cez tieto mechanizmy mohli vytvoriť priestor pre ženy, tak aby boli motivované a aby sa viac zviditeľnili a tak posilnili konkurencieschopnosť Európy. Ja som z Bulharska. Vidíte z tých údajov, že Bulharsko zaostáva v oblasti účasti žien na inováciách a podnikaní. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože nemám na to čas. Za posledné tri roky sme vytvorili medzi vládou, akademickou obcou, podnikateľmi a špecializovanými medzivládnymi, mimovládnymi organizáciami spolu s Európskou administráciou sme vypracovali vyvážený holistický inovačný ekosystém, ktorý obsahuje všetky zložky, ktoré sú potrebné, ak chcete zabezpečiť rast tých, ktorí budú prinašať inovácie v budúcnosti a zároveň chcete podporiť podnikateľskú obec a to, aby sa inovácie prakticky premietli do praktického použitia v podnikoch. Týka sa to viacerých oblastí. Jednou z nich je, sú špeciálne vzdelávacie programy na univerzitách, ktoré podporujú rast IKT a high-tech produkciu, zabezpečenie finančných prostriedkov pre startupy, začínajúce podniky, to veľmi dobre funguje s pomocou programu Jeremy, ale zároveň je potrebné aj zabezpečiť podporné siete a tzv. mentoring pre malé a stredné podniky, ako aj pre mladých eh, špecialistov a je potrebné zaintegrovať aj vedecké programy. E, tá situácia v Bulharsku, čo sa týka zastúpenia žien vo výskume, sa veľmi nelíši od e, situácie v celej Európe. Možno je o niečo väčšie zastúpenie žien vo výskumnej činnosti, ale keď sa posunieme na vyššiu úroveň, na úroveň riadenia, na úroveň vedenia, vedeckých inštitúcií situácia sa mení významným spôsobom a dnes máme menej ako 30 žien, ktoré pracujú na tejto úrovni. V podstate chceli sme podporiť to, aby dievčatá sa viac zaujímali o vedeckú kariéru a zároveň, aby ženy mali väčší záujem o vedeckú výskumnú činnosť. E, v Bulharskom centre žien v oblasti technológií sme vypracovali holistický program, ktorý postáva z viacerých prvkov. Máme mesačné podujatia, e, hranie roli, kde sa snažíme pozývať ženy vedkine, aby vystupovali pred publikom okolo 200-250 odborníkov a mladých výskumných pracovníkov, tak aby sa vytvárali takéto siete organickým spôsobom. Ale zároveň, aby sme mladým pomáhali rásť. Máme, vytvorili sa akési kruhy mentorskej činnosti a máme aj efektívne programy poradenstva, ktoré sú kaskádovite nastavené od študentov až po špičkových e, výskumných pracovníkov. A na záver by som chcela ešte povedať niečo o tom, čo sa robí na európskej úrovni a čo je relevantné pre dnešnú diskusiu. Predovšetkým je, sme vytvorili sieť pre mladé dievčatá, ktoré môžu mať vzťah e, s vedou, máme európske súťaže, zviditeľňujeme ich, ale hlavne ich pritiahneme k vede. Po druhé, vytvorili sme špeciálnu infraštruktúru na základe cloudu, ktorá podporuje malé a stredné podniky a zabezpečuje mentorskú činnosť pre rôzne produkty a týmto spôsobom snáď prispejeme k tomu, že dospejeme k väčšej rodovej vyváženosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Európe. Bene, dopo... Ďakujem. Po úvodných príspevkoch začneme s našou diskusiou ohľadom týchto príspevkov. Najprv kolega Glant, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať celému nášmu pódiu. Tie vystúpenia počiarkli naše témy, ktorým sa venujeme už celé mesiace, teda zjednodušovanie, pomer a prístup malých a stredných podnikov k výskumu, taktiež ženy vo výskume. Toto všetko sú témy, o ktorých diskutujeme a, dohodli, a zhodli sme sa na tom, kam sa chceme dostať a chcem sa poďakovať sekretariátu za to, že naozaj eh, to veľmi dobre skombinovali i týchto vystupujúcich v našom vypočutí. Hovoríme tu o európskom eh, priestore výskumu a o tom, eh, kam ho chceme nasmerovať. Myslím, že sú tu rôzne prúdy smerovania. Jednak je tu komisia, ktorá tvrdí, že sa chce držať mota zjednotený v rozmanitosti 28 výskumných priestorov v členských štátoch a tie chce integrovať ale chce eh, zachovať eh, eh, samostatnosť členských štátov v oblasti výskumu. A to, čo povedal pán Burgiňu o tých zemepisných rozdieloch, že sa snažíme napraviť tie nedostatky v niektorých regiónoch, kde veda ešte tak trošku zaostáva, chceme využiť aj štrukturálne programy na to, aby sme podporili vznik tejto infraštruktúry a potom Zatraktívni tento výskum práve v týchto regiónoch pre výskumníkov, aby tam prichádzali. Mňa by zaujímalo, kde vidíte tú rovnováhu medzi tou e, e, oblasťou výskumu na úrovni všetkých štátov a na európskej úrovni, ako by sa to malo skombinovať. Ďakujem pekne. Teraz e, kolega Macej Kukovič. Hvala lepa, predsednica. Kolegyňa. Čestitke vsem govorcem, ker... Ďakujem pekne. Ja by som chcela zablahožovať všetkým našim rečníkom, ktorí vystúpili. Zaznamenali sme a vypočuli sme si naozaj veľmi mnoho zaujímavých informácií a to je naozaj veľmi zriedkavé. Ak dovolíte, chcela by som vám položiť niekoľko otázok. Poprvé zaujímalo by ma, ako môžeme vyriešiť otázku uzavretých okruhov, uzavretých klubov, najmä pokiaľ ide o malé stredné podniky a ich prístup e, k týmto možnostiam. Už sme o tom síce hovorili, ale vieme, že v skutočnosti sa veci majú inak v teréne. Ja myslím, že by bolo vhodné naozaj sa držať našich hesiel a spojiť s konkrétnymi činmi. Mali by sme teda naozaj zabezpečiť prístup e, pre malé a stredné podniky k týmto možnostiam financovania. Ďalej, druhá otázka je na pána riaditeľa ERC. Čo si myslíte, v ktorých technologických oblastiach budeme najkonkurencieschopnejší? A ešte taká všeobecná otázka. V ktorých oblastiach eh, globálne si myslíte, že sú najpozitívnejšie trendy v súčasnosti? Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Patricia Latoja. Eh, ja som takisto, eh, by som povedala, že sa mi veľmi páčila všetky tieto štyri eh, príspevky, avšak na kolegu Salamu by som veľmi rada položila jednu otázku. Bolo to veľmi jedno, mm, jasné, veľmi efektívne. Je jasné, že niektoré technológie už sú samozrejme vymyslené, sú tu v Európe aj vďaka využívania spoločných štandardov a noriem a takisto um, pomohli priemyselnej produkcii, čiže ten sektor, ktorému by sme chceli zabezpečiť leadership. A potom, keď hovorím o niektorých nových aplikáciách, tak ste tu povedali, že potrebujeme ísť ešte ďalej a potrebujeme spustiť iné technológie, napríklad s nižšou spotrebou energie, aby sme zabezpečili konkurenciaschopnosť na špičkovej úrovni, hlavne teda v tých špičkových oblastiach. Aké sú teda tie nástroje cez, na zabezpečenie tohto prechodu? Či je potrebné prehlbovať tie súčasné? A, a takisto, akým spôsobom financovať ten vhodný výskum, aký. Je to vlastne problém, s ktorým sme sa už viackrát stretli sú rôzne e, objavy, ktoré boli zabezpečené na európskej e, úrovni. Ako však pretaviť to do efektivity v rámci produkcie? Aké by boli by teda tie nástroje? Možno sa už netýkajú výskumu, ale možno, že sú to úplne iné nástroje, ktoré by sme mali nasadiť Avšak na základe vašej skúsenosti by vaša otázka bola pre nás veľmi užitočná. Ďakujem. Ďakujem a teraz odozdávam slovo pánovi Vittoriovi Prodimu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, takisto by som chcel poďakovať všetkým spravodajcom, pretože eh, to boli veľmi bohaté príspevky. Venovali sa rôznym bodom. A najprv by som chcel sa venovať eh, perspektívam alebo vyhliadkam v oblasti aeronautiky pokiaľ ide o elektricky poháňané lietadla, zamerajúca na práve eh, vodíkový pohon a čo by umožnilo usporiť eh, veľké množstvo približne 80 eh, teda množstva paliva oproti súčasnému, súčasne využívanému palivu. Samozrejme, v, vzhľadom na všetky inovácie, ktoré toto implikujú, je táto vyhliadka veľmi inovatívna. Neviem, prečo sme ignorovali toto do súčasnosti, keď už existujú všetky tieto elektricky pohaňané lietadla, ktoré lietajú. Možno, že by to bola dobrá novinka, nový signál, pokiaľ ide o európsky leadership v rámci leteckého priemyslu. Aj toto je, myslím si, že veľmi dôležitá otázka. Takisto by som chcel položiť otázku na kolegu profesora Salemu. Budu troška, budem troška provokačný, ale menovitosť žiadateľov by mala byť práve anonymná. A to by malo byť práve veľmi dôležitý prvok. Kto môže potom zhodnotiť vrátane mňa, či pred rôznymi názvami e, spoločnosti e, sa rozhodne správne, či sa rozhodne prijať zodpovednosť za toto rozhodnutie do vlastných rúk. Takže myslím, že toto by bolo veľmi dôležité, ako aj dôležitý je ďalší aspekt a to, tá správna, to správne prehodnotenie výsledkov. Audit výsledkov a prioritne audit ohľadom toho, ako boli využité vynaložené finančné prostriedky. Ďalej, pokiaľ ide o príspevok pani Saši Bezuhanovej, ja som veľmi spokojný s tým, čo povedala, že možno by sme mali sa venovať tomu výskumu humanities, to, čo sme spomínali predtým. Objektívne, to je to, čo sa nám podarilo Avšak, čo sme ešte dostatočne nezhodnotili, aký by mohol byť príspevok žien v rámci výskumu a rozvoja. Čiže my by sme mali e, zohľadniť e, tieto stanoviska a takisto aj pokiaľ ide o kultúrnu úroveň, pretože máme tu nie len tie dôvody, pokiaľ ide o paritu, o zabezpečenie rodovej parity, ale môžu tu byť aj dôvody ktoré môžu byť úplne umelého charakteru. Čiže mali by sme vychádzať na základe toho hodnotenia, že každý z nás môže zásadne prispieť pokroku. A teda táto potreba očakávať na ďalšie osoby, ktoré by mohli pomôcť pokročiť vpred Čiže to je ten najväčší pokrok, ktorý môžeme zabezpečiť eh, tým, že sa budeme snažiť eh, nasadiť eh, vo všeobecnosti všetky zdroje. Čiže prejsť od určitého očakávania druhého k iným výhľadom. Takže myslím si, že to je ten dopad, ktorý by mohol byť pozitívny, ak urobíme tento krok s tým, že budeme sa snažiť naplno zahrnúť ženské kapacity pre zabezpečenie rozvoja. Ďakujem pekne, tým sme ukončili príspevky zo strany kolegov a teda odovzáme slovo našim rečníkom. 5 minút každý. Začneme pánom profesorom Burgiňonom. Nech sa páči, máte slovo. A nie, prepačte, ešte sa hlasí o slovo posledný rečník zo strany kolegov Jean-Pierre. Eh, eh, som veľmi rád, pán nie predsednička, pretože ja som musel odbehnúť kvôli osobným dôvodom a nemohol som si vypočuť všetkých expertov. Eh, takže som si prečítala aspoň dokumenty a na základe toho len taká drobná úvaha, ktorá je skôr inštitucionálneho, štruktúrálneho charakteru. Ja by som chcel poblahožať najprv nášmu novému predsedovi Európskej výskumnej rady, ja som bol spravodajca pre priebežné hodnotenie 7. rámcového programu a my, zastupcovia parlamentu, sme sa zmienili o znásobovaní e, nástrojov, ktoré sa týkajú výskumu ako zastupca EP, ako zastupca e, e, občanov, ktorí je volený, občanov, ktorí nemôžu sa stretovať s vami, zastupcami komisie, exekutívy a tak ďalej. Myslím, že to je <clears throat> dosť a to meno, ktoré ste si vybrali, ktoré historicky má za sebou e, určité meno, e, sa týka e, výskumu. Máme tu určitý zmysel v tomto názve, pretože občania viac menej ho síce dobre nechápu. My samozrejme si vypočujeme zástupcov parlamentu a vy potom máte pocit, že ste poverení oveľa širšou úlohou, avšak je potrebné si uvedomiť, že čo kto vlastne má e, vykonávať v rámci tejto európskej politike výskumu. Máme dva výkony agentúry, e, agent, výskumná agentúra pre výskum, e, pardon, Európska agentúra pre výskum, potom máme vašu agentúru, a ja by som skôr bol za to, aby sme mali toľko štruktúr, pretože inak nezabezpečíme viditeľnosť, transparentnosť, aby sme presne ukázali, čo robíme na úrovni EÚ v tejto oblasti, pretože dokonca ani neviem, či už ste zmenili názov pretože je potrebné naozaj eh, si uvedomiť, že v tom názme by mala zakomponovaná byť eh, tá myšlienka, že sa venujete eh, výskumníkom a vedcom, pretože keď si prečítate web, vašu web stránku, tak máte pocit, že sa venujete veľmi širokému záberu, avšak až potom uvidíte, keď si prečítate riadne tú web stránku, že čo to je. Avšak uvidíte pri voľbách, keď predáme tú myšlienku, že je potrebné mať eur, politickú, európsku politiku výskumu, tak e, občania budú v tom stratení nebudú vedieť, e, o čo ide. Ďakujem pekne a teraz e, odozdávam slovo jean pierrevi Burgiňanovi. Chcel by som zareagovať na vašu otázku o tom, ako nájsť správnu rovnováhu. Je to ťažká otázka. Dnes sa dá povedať, že že čo sa týka podpory základného výskumu, e, ktorú poskytuje e, komisia, to nie je e, veľa. Je to síce veľká suma, ale keď sa to rozdelí na jednotlivé krajiny, tak je to naozaj veľmi malá čiastka. Znamená to, že musíme byť opatrní a neočakávať príliš veľa. Ale zároveň musíme pamätať aj na budúcnosť a musíme sa zamyslieť nad tým, kam sa chceme dostať. A musíme si uvedomiť, že podpora pre vedu to neznamená len peniaze, ale aj konkrétne miesta. Za posledné roky sme zaznamenali, že niektoré krajiny v Európe poskytovali finančnú pomoc v nižšej miere pre vedu. To samozrejme nie je dobrá správa, ale ani e, tie konkrétne stabilné miesta pre výskumníkov e, sa e, znižovali. A preto sa domnievam, že by sme mali globálne vnímať tému európskeho výskumného priestoru. Nemali by sme hovoriť iba o peniazoch, ale aj o ľuďoch. A aké bude ich postavenie v budúcnosti vo výskume. Obávam sa, že za posledné roky tá tendencia nebola príliš pozitívna. Žiaľ, máme tu aj dobré príklady, ako napríklad Nemecko, ale aj horšie príklady. Myslím teda, že táto diskusia je, bude veľmi významná aj pre celkovú budúcnosť výskumu v Európe. Musíme to však vnímať globálne, nie len z pohľadu komisie, ale aj tak celkovo. Možno by som mal zareagovať aj na ostatných, na pána Gudyho povedať, že nie som zodpovedný za názov inštitúcie, ktorej predsedám. Je pravda, že ako som sa snažil to povedať v mojom e, krátkom historickom exkurze, že bol to veľmi odvážny výber zo strany viacerých partnerov a myslím, že poslanci tiež zohrali úlohu v rámci tohto že ísť až po hranice, ktoré e, e, sa to bude dať, venovať sa podpore základného výskumu. A teraz sa to stalo veľmi význačnou zložkou. Keď som diskutoval s vedcami, výskumníkmi, myslím, že to nájdete veľmi málo proti tom, že tí, ktorí dostávajú e, podporu zo strany EEC, to už je názov, našej inštitúcie je to už chápané a rozlišované v mysliach našich kolegov ako niečo, čo je naozaj veľká novinka, čo je naozaj uznávané. To sme mohli získať len eh, vďaka tomu, že viacerí výskumníci sa rozhodli eh, sa na tomto výbere podielať a nemyslím len európskych výskumníkov, ale takisto výskumníkov, ktorí pochádzajú z rôznych krajín sveta. V súčasnosti účasť v tomto paneli v tom riadiacom alebo eh, v tom eh, eh, výberovom výbore je naozaj veľmi značný. A keď sa teraz pozrieme na počet externých expertov v rámci našich služieb, tam je ešte väčší počet, pretože máme viac ako 90 krajín, ktoré sa toho zúčastňujú. Takže naozaj nie sme uzavretý systém len na úroveň EÚ. A teraz pokiaľ ide o tú transparentnosť, tú Eh, jasnosť eh, eh, ja si nemyslím, že je tu nejaké zneužívanie, pretože keď sa pozrieme na štruktúry Európy Horizontu 2020 oproti predchádzajúcim štruktúram, myslím, že sa snažíme vyjasniť viaceré akčné piliery alebo piliery, piliere venované rôznym aktivitám. Napriek tomu myslím, že sa nám podarilo zabezpečiť určitý jasný imič výskumu Ďalej tu máme ďalšie tromfy okolo excelentnosti, ako napríklad štipendium Marie Curie, e, kde som zohral dôležitú úlohu pre e, schválenie, pre zabezpečenie budúcej generácie výskumníkov v rámci EÚ. Potom tu máme jeden blok, ktorý sa týka priemyselnej konkurencia schopnosti a potom máme ďalší blok, ktorý sa venuje otázkám týkajúcim sa spoločnosti. Takže myslím, že sa to dosť vyjasnilo, pokiaľ ide o všeobecnú organizáciu štruktúry e, oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu, kde sme mali pocit, že to išlo rôznymi smermi ale napriek všetkému máme e, napriek tomuto všetkému sme zabezpečili koherentný prístup. Toto je to úsilie, ktoré e, komisia by e, vynula, kde komisár takisto a komisárka zohnali veľmi dôležitú úlohu a kde tú úlohu, ktorú zohrali, táto bola naozaj rozhodujúca. Možno, že už to eh, nechápať, ale myslím si, že európsky výskumný priestor by mohol byť takým eh, rozhodujúcim prvkom preto, aby sme zistili, kde sa nachádzame v rámci všeo- medzinárodného eh, výskumu, a pokiaľ ide o nové technológie a obzvlášť pokiaľ ide o ten globálny o, zmysel, o globálny systém, je potrebné, aby Európa našla svoje miesto, svoje adekvátne miesto medzi všetkými krajinami, aj keď niektoré krajiny sú už veľmi silné a uznávané, pokiaľ ide o výskum. Z tohto pohľadu veci potrebujeme, aby výskum cirkuloval po území EÚ a aby bol efektívny. A posledná nich pár slov ohľadom otázky, pokiaľ ide o svetové tendencie e, v technologickej oblasti. Teraz prejdem znova do angličtiny, to bude podľa mňa najlepšie. Tak e, bude viac ľudí priamo rozumieť. Hlavným princípom ERC je to, že je stavia na prístupe z dola nahor. To znamená, výskumní pracovníci predkladajú svoje návrhy, hovoria, čo chcú robiť a na základe ich návrhov sa potom vyberú tie projekty. A Európska výskumná rada momentálne naozaj tlačí výberové panely do výberu kritérií na základe kvality projektov, tak aby kvalita bola dôležitejšia ako mm, zázemia a história vedeckých pracovníkov. Čiže e, je tu akýsi boj proti uzavretým klubom, ide o otváranie sa, ide o prilákanie mladých ľudí k tomu, aby predkladali odvážne návrhy, pretože hraničný výskum je o odvážnych návrhoch. A svetové tendencie vo výskume, no, momentálne vo výskume v mnohých aspektoch sa prejavujú nové trendy. Jeden by som chcel spomenúť, to sú tzv. big data, veľké údaje. Vedeckí pracovníci na základe využívania obrovských e, súborov údajov e, riešia to, ako sa organizujú mesta. Je k dispozícii obrovské množstvo údajov. To isté je na tému klimatické zmeny. A chcete vy seriózne riešiť otázku klimatických zmien, musíte zozbierať obrovské množstvo údajov, zorganizovať ich a spraviť ich prístupnými, použiteľnými. A v tomto zmysle aktivity výskumnej rady sú zamerané na to, aby sa zabezpečilo to, že ako sa veci rozdiela do 25 panelov, to umožní premietnutie nových tendencií predtým v podstate tí ľudia sú v paneli 4 roky, nemôžu byť dlhšie ako 4 roky, je veľmi dobré vždy, keď sa nahradia novými ľuďmi, aby sa tam navrhli ľudia s novými kompetenciami, tak aby boli pokryté v paneloch e, témy, ktoré v najväčšej možnej miere pokrývajú nové trendy vedecké. Je to veľmi ťažké, pretože nemôžete jednoducho každé 4 roky zabnúť na to, čo sa spravilo a začínať od znova. Musíte sa stále prispôsobovať novým tendenciám a jednoducho tendencie sa prejavujú veľmi rýchlo a momentálne tá téma obrovské množstvo údajov big data, to je niečo veľmi aktuálne a mení to uh, celú scenériu. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Jean-Pierre Bourguignonovi a teraz odozdávam slovo kolegovi uh, Müller-Wiesnerovi. Euh, sauf à la première, euh, ah, merci. À la première, euh, je n'ai pas de pour euh, Monsieur Audi. Für, Najprv by som odpovedal pánovi Odimu. Um, euh, muss ich als Industrie... Hm, pánovi Glantemu musím eh, ako zastupca priemyslu povedať, eh, že my musíme zohľadňovať to najefektívnejšie kritérium v rôznych krajinách. Aj vy z Nemecka poznáte rôzne kritéria 12 alebo až 15 na to, aby sa naozaj zmenilo e, zmýšľanie ľudí, aby sme motivovali ľudí, aby išli do istých konkrétnych regiónov, aby tam e, sa venovali výskumu a pritehli aj kolegov. A to súhlasíme s profesorom Borginionom, čo sa týka našej bezpečnosti infraštruktúry súčasnosti aj datovej infraštruktúry. S tým súvisí aj otázka kvality života. A tu je práve zodpovednosť konkrétnych štátov, aby prilákali týchto vedcov a výskumníkov. My sme čiastočne e, síce zúčastnení na tomto procese a musíme si uvedomiť, že za to musíme byť ochotní aj zaplatiť, keď chceme obstať konkurencii z USA a taktiež, keď chceme obstáť v procese prísnej regulácie jednotlivých sektorov a taktiež veľmi prísne vyjednaných tarifných zmluv, častejšie sa diskutuje o týchto témach ako o skutočných obsahových aspektoch. Myslím, že nad týmto by sme sa mali tiež zamyslieť. A potom tu zaznela otázka súvisiaca s malými a strednými podnikmi. Zaznelo tu niečo ako akýsi uzavretý kruh a klub ja mne mojej firmy môžem povedať, e, že my máme minimálne tri nástroje s novými malými a strednými podnikmi a na strane obstarávania na našich dodavateľských konferenciách. Tam sme rozšírili e, škálu možných dodávateľov. Nikto teda nie je nejako vylúčený. A chceme ich oboznáviť s našimi potrebami do budúcna. Tam majú možnosť e, prejaviť záujem a ochotu spolupracovať. Ak Ide o naozaj veľmi malé mikropodniky, tie chceme vyzvať, aby sa združili do konzorcií a aby mali jedného rokovacieho partnera, ktorý by potom rokoval s nami. Bolo by to totiž o mnoho efektívnejšie pre celý proces. Máme taktiež nástroj vo Francúzsku, tzv. Air France, ktorý sídli v Toulouse a tam podporujeme inovácie dodávateľov, ktorí sú schopní prispieť ku konkurencii s ostatnými dodávateľmi. Chceme ich podporovať aj e, finančne, ak dôjde k nejakému oneskoreniu, ak majú ťažkosti s kapitálom, tak aj takúto formu podpory im poskytujeme. A potom máme aj ďalší nástroj pre tých, ktorí nevedia celkom presne, aké majú potreby v vlastnej inovácii. Aj pre nich máme možnosti. Hovorí som tu o elektrických lietadlách. My sme nikdy nevykonali verejné obstarávanie pre tieto elektrické motory. Ehm, jednoducho sme sledovali vývoj vo firmách eh, v Európe, ktoré pracujú na elektrických motoroch. Boli to naozaj často veľmi malé podniky s 10-15 zamestnancami, ktorým sa to napokon podarilo. A ďalej tu padla otázka od pani Toje, eh, ktorá tvrdila, že sme stratili naše vedenie a teraz eh, sa musíme pozrieť na to, ako to opätovne získate, túto našu vedúcu úlohu. Predstavme si situáciu žiaroviek napríklad. E, zakázalo sa používať vstovatové žiarovky, pretože máme e, diodové žiarovky LED. Ale pýtam sa, prečo by sme mali získať hnaciu úlohu v takej technológii, ktorá je zastarala. Keď sa teraz pozerám na kolegovo výskume, práve preto sa musíme venovať výskumu, pretože na budúce my musíme byť tí prví, ktorí prídu s tou alternatívou k zastaralému výrobku. Teda táto vedúca úloha znamená vedúcu úlohu v ekonomike na základe našich kapacít a schopností vo výskume aby sme nebežali za niečím, čo je už dávno prehrané. Musíme sa sústrediť na iné, nové veci. Chcem sa poďakovať pánovi Prodimu za jeho láskavé slová k tým elektrickým lietadlám. Isté, že pracujeme aj na palivových eh, článkoch a tak ďalej, ale nebol som pripravený na odborné diskusie, môžeme o tom hovoriť celé hodiny, ale možno na nejakom inom fóre. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Grazie. Carlos Salema, prego. Ďakujem pekne, pán Carlos Salema. Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, pretože boli veľmi zaujímavé k tomu, ako koordinovať členské štáty a ich výskum spolu s európskym výskumom. Tu by som chcela pripomenúť, že výskum Európskej únie v horizonte 2020 predstavujú iba zhruba 5 celkových výdavkov na výskum v Európe. Ako teda, prosím vás, môže 5 eh, nahradiť tých zvyšných 95 Nie je to jednoduchá otázka. Myslím, že jediným eh, možným riešením je koordinovať eh, tieto dve stránky. A tiež si myslím, že štrukturálne fondy môžu byť v tomto smere užitočné. Ďalej, druhá otázka sa týka tých uzavretých klubov. Prečo vôbec e, vznikajú tieto uzavreté kluby? Na to môžem povedať, že malé stredné podniky, malé subjekty sú jednak e, plné strachu z byrokracie, nevedia ako počítať nepriame náklady, nevedia ako sa postaviť k DPH, aj čo sa týka k rokovateľným nákladom pre malú firmu. Je toto naozaj úplná nočná mora. Ale nemali by sme zadanie na to, že príprava samotného návrhu si tiež vyžaduje isté peniaze. A to dosť značné. A keď vaša miera úspechu je v priemere 20 tak e, musíte predložiť aspoň 5 návrhov, aby ste si mali, mohli byť istí, že bude aspoň jeden schválený. A tu je práve ten problém pre malé stredné podniky. Ako tento problém vyriešiť? Ako otvoriť tento uzavretý klub? Nuž, zjednodušenie je jedným spôsobom, iste, ale... A tu budem vychádzať opäť zo svojej skúsenosti. Ja pochádzam z malého, menej rozvinutého členského štátu. Pred mnohými rokmi to tak bolo. Tu sme sa dozvedeli, že musíme nájsť eh, akúsi lokomotívu, je to veľká firma, ktorá je ochotná zúčastniť sa takéhoto projektu, vie ako na to, vie čo urobiť, vie ako sa zúčastňovať medzinárodných podujatí a prináša so sebou aj tieto malé podniky. A len čo sa tieto malé podniky trošku rozkúkajú, aj oni samé sú schopné konať samostatne, ale v úvode je to naozaj veľmi zložité pre malé a stredné podniky a pre malé výskumné subjekty. Ďalej tretia vec sa týkala um, vyhodnocovania. Nadobudol som dojem, že tu boli pomenované e, rôzne problémy. Jednak hodnotenie ex ante, teda um, hodnotenie projektov vopred a ďalej potom hodnotenie ex post a taktiež e, zistenie, či projekt splnil svoje ciele. Ja som sa e, vyjadril k projektom a k ich plneniu cieľov. To by som chcel trvať na tom, že považujem za dôležité, aby projekt naozaj splnil svoje technické ciele a aby sa na ne minulo viac peniazy, ako bolo vyčlenených. Toľko teda také základné pravidlo. Ak sa tieto peniaze minú na ľudské zdroje alebo na čokoľvek iné, podľa mňa to je nemateriálny výdavok a mal by sa ako také vnímať. Isté, že toto nie je pravidlo. Pravidlo znie, že sa musí splniť síl projektu, ale aj musia sa vyplniť všetky doklady o nákladoch so všetkými jednotlivými položkami. Myslím, že to je taká maličkosť v porovnaní e, so splnením e, konkrétneho zamerania celého projektu, ale a je tu jedno veľké ale, ak projekt nesplní svoje ciele, tak samozrejme by sa mali vykonať e, veľmi podrobné finančné audity. A tá záverečná otázka, tá bude najzložitejšia, ako umožniť Európe, aby mala prospekt zo svojich objavov, ako prekonať tú priepasť medzi výskumom a trhom. To je naozaj veľmi zložitá otázka. Ja sa necítim kompetentný odpovedať na ňu. Ale možno by som sa predsa len mohol pokúsiť. Musíme bojovať za európske normy všade. Ak Európa sa bude držať svojich vlastných e, noriem, tak e, tým získa, myslím, že GSM je vynikajúcim príkladom. Celá Európa sa spojila a schválila GSM. Ďalej DVB, aj tu sa Európa spojila a spoločnými silami sa to presadilo, ale v iných prípadoch sa to nepodarilo. Ešte by som uvedol ďalší príklad, ktorý tu bol dnes spomenutý tiež, e, a síce bezpečnosť, e, ochrana osobných údajov v komunikácii. Európa je teraz hnacou silou e, na trhu. Je niekoľko kvantovo bezpečnostných zariadení, ktoré sa dajú inštalovať. Nie je to jednoduché ani lacné, ale je to k dispozícii a ak Európa bude konať jednotne, ak schváli svoje vlastné normy, tak bude hnacou silou aj naďalej, ak začne skupovať z rôznych miest rôzne normy, tak e, sa trh vyvinie nejako inak a posunie sa inám. Myslím, že tu je problém, ktorý súvisí s nejednotným trhom. Ak naozaj e, budeme vnímať náš trh ako jednotný, ak budeme jednotne schvaľovať normy, myslím, že európsky výskum sa môže stať e, skutočným výskumom a môžu sa z neho potom stať aj európske výrobky na trhu. Ďakujem. Grazie, Carlos Salim. Ďakujem pekne Karlosovi Salamovi a potom posledný príspevok prezentovala Saša Bezuhánová, takže poprosím, aby zodpovedala na otázky. Ďakujem pekne. Myslím, že keď hovoríme o tom, ako podporiť Európu z hľadiska skutočnej efektívnosti výskumu, berú do úvahy rodové aspekty je dôležité uvedomiť si naliehavosť, s e, akou o tom musíme hovoriť. E, ja som nadobudla dojem, že to vnímame príliš akademicky z hľadiska možných riešení, pričom sú e, veľmi praktické kroky, ktoré by sa dali urobiť v kontexte nového programového obdobia. Prístup z dola nahor je najdemokratickejším spôsobom na to, aby sme dali priestor tvorivosti. Zároveň, ak chceme mať konkurenceschopnú Európu, naozaj musíme e, schváliť také normy, ktoré budú celoeurópske a budú platiť všade rovnako. Ak nie v plnej miere, tak aspoň v nejakých konkrétnejších rámcoch. Čo sa týka nariadenia o právach IP, dnes sme tu hovorili veľa o tzv. veľkých dátach. Isté, že informačne komunikačné technológie sú základom akékoľvek výskumnej oblasti v súčasnosti. A je všeobecne známe, že naši mladí vynálezci sú zaregistrovaní e, najmä v San Francisku, pretože tam sú práva, teda miera ochrany e, ich e, vynálezov o mnoho rozsiahlejšia ako tu u nás. Možno by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, ako vytvoriť štruktúru týchto projektov lepšie na takej celoeurópskej úrovni. Ďalej, pokiaľ ide o zabezpečenie účinných mechanizmov na výmenu skúseností, najmä pre malé stredné podniky a startupy, taktiež zabezpečiť e, dostatočné e, mechanizmy spolupráce na európskej úrovni ak by vhodným spôsobom boli centra excelentnosti, aby som to podporila, ale e, taktiež musíme sa oberať cestou virtuálneho prostredia, najmä v oblasti výskumu. Musíme teda hľadať spôsoby, ako zabezpečiť virtuálne mechanizmy vedeckej výroby, ktorú bude Európa stimulovať a podporovať. Moja dnešná téma, ktorá súvisela s vytváraním efektívneho prostredia a programov aj pre ženy, áno, je mnoho rôznych štúdií, pán Prody k tejto téme, ale uplatňovanie, a v tomto s vami plne súhlasím, naozaj začína tým, čo môžeme konkrétne urobiť v praxi. Ja už tri roky pôsobím na európskej úrovni s ženami, ktoré sú aktívne v oblasti IKT a vo výskume. E, táto stále sa vníma ako by uzavretý klub žien, pričom rozhodnutie neprijímajú samotné ženy. Musíme teda e, dať viac možností ženám, aby oni same rozhodovali o budúcnosti našej vedy a výskumu. A taktiež musíme zohľadniť aj veľmi praktické aspekty, ako to lepšie zapojiť do programov aby Európa vytvárala tieto stimulačné mechanizmy na programovej úrovni. Toľko. Teda z mojej strany tejto diskusii. Ďakujem pekne a predtým, než uzavrieme túto diskusiu, ešte kolega Lange. Ďakujem pekne. Prepášte, že som sa prihlásila všetko tak neskoro. Počúval som a veľmi ma potešilo mnoho odpovedí, avšak ak dovolíte, ešte by som chcel položiť jednu otázku všetkým našim panelistom a síce ide o rozdielnú definíciu. Komisia sa vyjadrila, že Európsky výskumný priestor je výsledkom 28 národných systémov. Naša pani predsedníčka a kolega zo inej politickej skupiny to definovali inak. Vy ste to definovali tak, že Európsky výskumný priestor je na ceste z Maastrichtu a Maastricht, to znamená európsku dimenziu. Podľa mňa tu ide o zjednotenie noriem a pojmového aparátu a to podľa mňa nie je priateľné. O čo e, silnejší bude európsky výskumný priestor, o to viac potrebuje rozmanitosť e, a úspešné jednotlivé systémy, z ktorých bude pozostávať. A preto by ma zaujímalo, ako vnímajú oni túto otázku, pretože ja nemôžem súhlasiť s masívnou centralizáciou a s jednocovaním. Máme dostatok predpisov a snah o harmonizáciu a práve tá otvorenosť, tá konkurencia a otvorená diskusia výskumu. Isté, že ehm, musíme zabezpečiť rozmanitosť. Ja rozhodne nie som za to, aby sme vychádzali z modelu ehm, z Maastrichtu. Tu som rozhodne proti tomu. Ďakujem kolegovi Langemu. Takže teraz je otázka len to, že či Európsky vedecký systém bude zahraňovať 28 rôznych vedeckých programov. Otázka na vás. Ďakujem za otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je to veľmi eh, dôležitá otázka. Viete, že ako matematik eh, sa nedá pracovať bez definície V prípade tejto konkrétnej otázky si myslíme, že už pre samotných e, vedcov je jasné, že pre nich e, tie tradičné politické hranice možno neexistujú. Zvykli si pracovať v rôznych e, systémoch. Keď majú napríklad vypracovať správu o nejakej svojej práci, Dokážu to urobiť pre rôzne krajiny a zároveň je dôležitá aj kvalita ich práce. Vieme napríklad, že v rôznych krajinách sú postupy na kariérny postup odlišné, ale to nejako nekomplikuje možnosť prestupu pre týchto výskumníkov a vedcov z jednej krajiny do druhej je. E, čo na to potrebujeme? Podľa mňa je dôležité, aby pravidla boli dostatočne kompatibilné, tak aby títo ľudia dokázali skombinovať svoj profesijný život aj spôsobením e, v rôznych krajinách. A s tým súvisia aj pravidlá pre dôchodky a taktiež e, Ostatné úpravy. Isté, že uniformizácia nie je eh, jednoduchým riešením ani ideálnym riešením. Skôr kompatibilita podľa mňa bola vhodnejším heslom. A možno to môže priniesť práve Európa, tieto eh, možnosti zvyšenej kompatibility. Ja si myslím, že parlament eh, by sa v tomto naozaj mal ujať svoje úlohy, pretože parlament predsa môže stanoviť, aké podmienky by sa mali splniť na to, aby táto kompatibilita naozaj sa mohla v praxi presadiť. Dnes tomu tak nie je a pritom by to tak malo byť. Teda, ako som už povedala, podľa mňa tá uniformizácia nie je riešením, ale kompatibilita na to, aby sme ju dosiahli, na tom ešte musíme veľa pracovať. Wiesner. Pán Wiesner pána Langen e, nie je na mne, aby ja som tu prednášal nejaké definície, pretože ja tu zastupujeme priemysel. Ale chcel by som to počiarknúť na príklade. Naša firma, e, ktorá má skoro 150 tisíc zamestnancov a zhruba 5 tisíc e, výskumníkov pôsobí vo všetkých krajinách Európy. Isté, že môžeme o tom diskutovať na korporátnej úrovni, a potom e, sú konkrétne miesta v teréne. My máme také skúsenosti, že tvorivosť z dola nahor e, je najlepšia, pretože e, najšikovnejší, najmúdrejší sú všetci spolu. Teda takýto prístup dole nahor sa nám veľmi osvedčil. Zároveň však platí, že zároveň potrebujeme aj príjmať isté strategické rozhodnutia, ktoré sa musia príjmať z hora nadol. Máme strategických agentov v niektorých krajinách, vo Francúzsku, v Nemecku napríklad. A využívame kombináciu všetkých týchto rôznych e, e, prístupov, e, ktorá sa nám zdá byť priateľná. Keby sme to však všetko iba určovali z hora, tak by nám to bránilo v ďalšom pokroku. A ešte jedno doplnenie, ak dovolíte. A čo sa týka témy vývoznej kontroly, to nejako nesúvisí s otázkami vojska. Každá krajina predsa má moci. a poskytnúť informácie o tomto dvojitom využití aj na civilné, aj na vojenské účely. A keď e, chceme obmedziť túto výmenu údajov, tak musíme aj toto zohľadniť. Ďakujem. Pán Karlo Salema. Thank you. Uh... Ďakujem. Začnem tým, že veda vo svojej vlastnej povahe je medzinárodná a pokrok vo vede si vyžaduje slobodu. Slobodu vedcov. To znamená, že nemôžete mať uh, akúsi uniformnosť, jednotnosť. Podľa mňa sa to nedá, nemôžem byť všetci rovnakí, ale veľa sa dá získať tým, že postupy sa spravia podobnými, kompatibilnými mm, veľa výskumu a vymýšľania v oblasti postupov tiež nie je dobré. Takže ide o to, ako sa budú prezentovať e, návrhy tým, že sa podučíme od tých, ktorí to robia najlepšie, tým sa veľa naučíme. Takže akceptujem, že koordinácia je dobrá, ale nanúcovanie nikdy nie. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz e, pani kolegyňa Saša Bezuhanová. Um, not too different to... Nie veľmi iný názor ako kolegovia predo mnou. Podľa mňa je potrebné na európskej úrovni mať normy a mechanizmy pre kompatibilitu a tak môžeme potom využiť spoluprácu. Takže na otázku pána Langmana odpovedám takto, ja podporujem programovanú diverzitu, to znamená, aby Európa dala rámec, veľký kontext, veľký program pre Európu, ale aby zároveň nechala priestor pre tvorivosť a priestor pre výber tém ktoré sa lepšie realizujú na celoeurópskej úrovni. Európa potrebuje väčšiu mieru koordinácie a ja sama pochádzam z tzv. novej európskej krajiny a mám pocit, že už teraz po desiatich rokoch sa teraz ten proces konečne rozbehol. Výhody vedeckého potenciálu našej časti sveta ešte stále nie sú na európskej úrovni využívané. A ak by sme našli akési normy a podporovali ich a realizovali ich, tak by to pomohlo. Pomohlo by to identifikovať aktérov. Samozrejme popri stimulačných programoch, ktoré by e, prilákali viac mladých ľudí a pre všetkým aj žien, čo je moja téma dnešného dňa, do oblasti výskumu. Ďakujem. Ďakujem. Tým pádom sme ukončili toto túto časť e, zasadnutia, čiže do obednejšiu časť e, zasadnutia. Opätovne sa stretneme o tretej po obede. Ďakujem všetkým účastníkom za týmto stolom, obzvlášť Jean-Pierrovi Burgiňonovi, e, Detlef Millerovi, Wiesnerovi, Karlosovi Salamovi a Saši Bezuhanovi a takisto aj všetkým kolegom a účastníkom. Ďakujem.